Good afternoon, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni. Čaká nás prezentácia estonského predsedníctva. Vypočujeme si tri dámy, ministerky Pani Kadri Simpson bude prvá, je to ministerka pre hospodárske záležitosti a infraštruktúru spolu s energetikou. Počas estonského predsedníctva ITRE, ako si veľmi dobre uvedomujete, sa bude zaoberať veľmi dôležitými dokumentmi v rámci tejto politiky, ako je balíček čistej energie, elektronické komunikácie a najnovšie iniciatívy v priemyselnej politike vesmíru a aeronautiky. Začneme teda horizontom deviatým rámcovým programom. Príprava na tento 9. rámcový program je veľmi dôležitá aj z hľadiska konkurencieschopnosti priemyslu a energetiky. Teraz nastal čas, aby sme pri najmenšom začali niektoré veľmi dôležité rokovania o dôležitých témach a očakávame, že estonské predsedníctvo pripraví spoločnú pozíciu, predovšetkým v súvislosti s našim balíčkom čistej energie, čo je z nášho pohľadu veľmi dôležité Eh, je to dôležité aj, a čo je dôležité aj pre estonské predsedníctvo, to je samozrejme digitálna agenda, pretože Estonsko v tomto smere patrí k najlepšie pripraveným krajinám a preto očakávame, že výbor ITRE bude zohrávať dôležitú úlohu aj pre estonské predsedníctvo. Pani ministerka, vítajte medzi nami. Tešíme sa na to, že nás oboznámite s vašim programom estonského predsedníctva z pohľadu vášho ministerstva. Ďakujem, pán profesor Buzek. Môžem potvrdiť, že výbor ITER skutočne dostane z našej strany veľkú pozornosť a dovolte mi povedať niečo osobné. Ja mám rodinné akademické pozadie a cítim sa tu ako doma, pretože začíname touto akademickou hodinkou. Vážení členovia výboru, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou aj potešením, že môžem s vami hovoriť o našich prioritách na druhú polovicu tohto roka. Členovia výboru ITERE zohrávajú dôležitú úlohu pri stanovovaní cieľov energetickej politiky EÚ a pri rozhodovaní o konkurencieschopnosti EÚ. Preto si skutočne cením, že máme túto príležitosť vymeniť si názor, názory ako kolegovia. Mali ste veľmi dobrý dialog s kolegami v Talíne minulý rok a ja som, e, viem, že takéto diskusie odzneli aj v Bruseli a inde a musíme sa e, snažiť hľadať riešenia v zájme európskych občanov a podnikov. Veríme, že Európa má veľa spoločných dôvodov na to, aby sa snažila čeliť všetkým výzvam, ktoré nás dnes čakajú a využiť príležitosti, ktoré sú pred nami. Chcela by som teda pokračovať energetickou politikou. Je to e, životne dôležitý sektor pre spoločnosť a v súčasnosti prebieha, prebieha zásadná zmena. E, Zameranie estonského predsedníctva v druhom eh, po roku 2017 eh, je samozrejme eh, legislatívna činnosť. Rada bude chcieť zabezpečiť trhovo založenú dodávku energie, energetickú samostatnosť a energetickú politiku. Budeme chcieť vypracovať návrhy v štyroch oblastiach energetickej politiky. Je to dizajn trhu s energiou, je to správa tohto tohto sektora obnoviteľné energie a e, e, energetická účinnosť. E, tento výbor, budeme sa snažiť zabezpečiť príjmanie vyváženej legislatívy a dosiahnutie veľkého pokroku v návrhoch balíčka čistej energie, čo je zvlášť dôležité z hľadiska tohto trhu. Dobre fungujúci trh to je dôležitý predpoklad pre rozvoj e, dodávky obnoviteľných zdrojov energií a efektívnosti e, je potrebné, aby sa e, dosiahli medziodvetové ciele v tomto smere, aby sa znižovala administratívna záťaž, aby energetika bola transparentná a aby sme e, mali takú klimatickú politiku, aby spoločnosť jej medzinárodní partnery v EU e, splnili svoje očakávania. E, chceme, aby sa táto, tento cieľ stal realitou. Očakávame dva trialógy o návrhoch e, týkajúce sa energie s parlamentom. E, závisí to od toho, kedy bude parlament k dispozícii, ale začiatkom novembra by mal sa konať takýto trialóg a mali by sme na ňom dosiahnuť dohodu minimálne o smernici o energetickej efektivnosti budov. Digitálne predsedníctvo EU, to je naša horizont horizontálna priorita v každom sektore vrátane energetiky. Budeme spolupracovať s členskými štátmi na e, vydaní e, vyhlásenia o synergii verejno-súkromného partnerstva v energetike. E, okrem toho, pokiaľ ide o Nord Stream 2, začneme diskusie s komisiou a budeme im odporúčať ich rokovací mandát počas nášho predsedníctva. Prvá diskusia sa má konať 25. 5. júla. Ke, ďalej, keď ideme ďalej, ja som, e, mám na starosti aj e, e, úlohy v oblasti konkurencieschopnosti. Je potrebné zabezpečiť, aby priemysel aj spracovateľská výroba bola e, prioritou pre EÚ. Zdôraznila to už Európska rada na poslednom zasadnutí v júni. Rada vyzvala komisiu, aby vypracovala priemyselnú stratégiu EÚ a aby predstavila strategické ciele pre priemysel požiadala aj o vytvorenie akčného plánu a konkrétnych opatrení. My vítame e, rezolúciu o priemyselnej stratégii, ktorú prijal Európsky parlament minulý týždeň. Európske, estonské predsedníctvo to plne podporuje a budeme naďalej pracovať v tomto smere. Počas nášho predsedníctva sa sústredíme aj na otázku digitalizácie priemyslu a na vyspelý spracovateľský priemysel. Vieme, že to je veľmi dôležité pre Európsky parlament aj pre tento výbor. Keď hovoríme o priemysle, chcela by som vyjadriť podporu Európskemu fondu pre obranu a programu Európskej únie pre rozvoj v oblasti obrany sme radi, že parlament je dobrým partnerom v tomto smere, najmä vzhľadom na jeho rezolúciu z novembra 2016, ktorom e, pozbudzuje komisiu, aby posilnila priemyselnú bázu obranného priemyslu. Európsky obranný priemysel je veľmi dôležitý, pretože v ňom pracuje 500 tisíc vysoko kvalifikovaných pracovníkov a veríme, že sa táto agenda posunie výrazne dopredu. Okrem toho sa budeme venovať aj startupovým iniciatívam. E, teraz by som chcela e, hovoriť o tom, že Rada pre konkurencieschopnosť uvítala iniciatívu E, komisie a podporuje vytváranie najlepších lepších podmienok pre, e, e, pre startupy a pre inovácie. Estonské predsedníctvo má v úmysle e, urobiť ďalšie kroky v nadväznosti na iniciatívu komisie. Počas nášho predsedníctva si budeme vymieňať názory na konkrétne opatrenia, ktoré už boli zrealizované a budeme hovoriť aj o nadchádzajúcich plánoch tým som sa dostala k záveru svojej prezentácie. Ďakujem vám za pozornosť ja som pripravená odpovedať na vaše otázky týkajúce sa priemyslu a energetiky a kolegyne budú hovoriť o ďalších témach neskôr. Ďakujem. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel spýtať predstaviteľov politických eh, skupín, či majú záujem prihlásiť sa o slovo v mene EPP pani de Castillo. Veľmi pekne ďakujem. Vítajte v našom výbore. so zaujímom som si vypočula e, informácie o vašich záväzkoch v tejto oblasti. To je veľmi dôležité e, pre prácu nášho výboru. Ako viete, my máme aj ďalšie oblasti, ktorým sa zaoberáme, ale nemožno pochybovať o tom, že balíček čistej energie má absolútne kľúčový význam. Očakávame teda, že prebehu troch nadchádzajúcich mesiacoch do konca leta sa nám podarí pri najmenšom získať spoločnú e, pozíciu v rade. My vieme, že je ťažké e, e, to dosiahnuť, ale verím, že a chcela by som zdôrazniť dva hlavné aspekty ktoré sa týkajú predovšetkým správy, riadenia dizajnu trhu z vnútorného trhu s elektrínou. To súvisí aj s prepojeniami. E, týka sa to aj mojej krajiny, ako aj ďalších krajín, ale e, budete sa skutočne snažiť smerovať k jednotnému trhu s energiou. Je to veľmi dôležité pre mnohé členské štáty a je potrebné nájsť vhodné nástroje na ich prepojenie. E, cieľ prepojenia e, elektrizačných sústav je e, veľmi dôležitý a je potrebné nájsť spôsoby, ako to dosiahnuť tak, aby z hľadiska nákladov úžitku bolo skutočne zaujímavé investovať do e, prepojení e, sústav. Vieme, že sú krajiny, pre ktoré to je veľmi dôležité a je to dôležité a má to podporu aj skupiny EPP. Ďakujem. Ďalej v mene SAD pán Zoriňo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som e, zablážovať pani ministerke a chcel by som vyjadriť e, veľa úspechov, zaželať veľa úspechov estonského predsedníctva, od ktorého veľa očakávame, predovšetkým v oblasti digitálnej únie s prihľadnutím na vynikajúce e, vynikajúcu prax, ktorú, ktorá, ako vieme, existuje v Estonsku pri implementácii informačnej spoločnosti. Na tejto schôdzi sme očakávali prítomnosť eh, ministerky pre, eh, ministra pre eh, podnikateľstvo a inovácie. Zrejme teraz to nie je možné, ale pokiaľ ide o digitálny trh, aby ste boli úspešní, budete musieť dokázať e, byť lídrom v technologickej oblasti a, doka- a musíte dokázať, aby to urobiť tak, aby z toho ťažili všetci občania, a celá spoločnosť. E, podrobne som si vypočul vašu, potrebnú, vašu podrobnú prezentáciu a, a e, takisto a, e, je potrebné zdôrazniť, že počas estonského predsedníctva bude a, finalizovaná iniciatíva v oblasti VP, je potrebné skutočne zabezpečiť internet na verejných priestranstvách, je potrebné eh, vytvárať jednotný trh a budovať informačnú spoločnosť v Európe. Ako chce estonské predsedníctvo prispieť k tomuto cieľu, ako chcete využiť túto príležitosť počas vášho predsedníctva. Okrem toho nás veľmi zaujíma aj energetická únia a digitálna ekonomika, predovšetkým balíček čistej energie. Toto je mimoriadne dôležité, pretože informačná spoločnosť musí slúžiť aj záujmom Parížskej dohody. E, E, digitálne siete sa musia prepájať s energetickými sieťami a tým sa dostaneme na vyšší úroveň konkurencieschopnosti v budúcnosti a priemysel bude poskytovať služby občanom. Čiže je to veľká výzva a naozaj máme veľké očakávania od Estonska v týchto oblastiach. Ako teda chcete pracovať s budovaním sieti wi a prepájaním prepájaniami. Ďakujem, pán predseda. Vaše predsedníctvo sa začína skutočne v dobe, keď sa diskutuje o jednom z najdôležitejších balíkov a to je práve energetický balík, ktorý bude mať vplyv na ekonomiku po mnohé roky, e, pretože vo všetkých štátoch EÚ energetika zohráva veľkú úlohu. Ako ste povedali, E, počítate, že by, s tým, že by sa mali konať dva trialógy, do ktorých e, spadajú práve tieto dva dokumenty. Ja mám jednu otázku, hoci e, viem, že odpoveď je náročná. Aká je vaša predstava o tom, ako udržať previazanosť tých približne siedmých oblastí, z ktorých jedna je účinnosť. Aká je vaša predstava o tom, ako to prerokovať v rade? Viem totiž, že v rade existujú rôzne pohľady a rôzne predstavy. Ako to teda vy odhadujete? Ja si uvedomujem, že ide o váš osobný pohľad, ale aké sú vaše očakávania v tomto smere? Ďakujem, pani Kalas Alde. Ďakujem to je pre mňa jedinečná e, príležitosť hovoriť po estonsky, takže um, prechádzam do môjho jazyka. Chcela by som e, sa spýtať na dizajn trhu s energiou. Na stretnutí nášho výboru sme hovorili o rôznych návrhoch na dizajn trhu s energiou. Je úplne jasné, že nie mnohí, alebo sú mnohí, ktorí neveria v takýto e, trhovo založený prístup. Takže moja otázka je, aká je v tejto súvislosti situácia v rade. Možno sa nádejať, že bude eh, dosiahnutý nejaký záver alebo eh, dohoda, ktorá by umožnila lepšie fungovanie, fungovanie tohto eh, vnútorného trhu s energiou. Mhm. Kolik Turmes. Takže pán Turmes, ktorý bude hovoriť tiež po estonsky. To by bolo veľmi stručné vyjadrovanie sa E, ďakujeme pekne e, za to, že e, plánujete zorganizovať konferenciu o Balckom mori 29. septembra. Teším sa na návštevu Talinu a teším sa na to, že budete aj vy prítomná na tom zasadnutí. Keby ste mohli sa vyjadriť k regionálnej spolupráce z toho praktického hľadiska, E, e, keby ste sa mohli trošku k tomuto vyjadriť a k vašej stratégii v tejto oblasti. Po druhé, memorandum o porozumení e, ohľadom desynchronizácií od, od sovietského systému, alebo povedané inými slovami, synchronizácia s európskym systémom. Tento memorandum ešte nebolo podpísané, čo ma trošku zarazilo. Veď my sme pripravení na to, aby tie tri pobalské štáty boli s nami, tak povediať, na jednej e, lodi. Sme pripravení e, sa e, s vami spolupracovať. Po tretie, priemyselná politika počas vášho predsedníctva vlastne už bude hotová E, hotová nová legislatíva upravujúca automobily. Určite ten prechod na elektromobily by mal byť akcelerovaný, inak nás Čína skutočne vyženie z trhu. Ako vy, teda e, Estonsko, e, plánujete postupovať, ako sa popasovať s touto revolúciou v automobilovom sektore? Ďalej, v mene GUE, pán Sikiotis. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani ministerke za krátku prezentáciu. Samozrejme, prajem jej veľa úspechov. Ja viem, že je veľmi ťažké pre malý štát predsedať Európskej rade. Ja som z Cypru a e, sám som si to vyskúšal počas cyperského predsedníctva, takže držíme vám palce. Mám otázku. Ide o to, ako sa e, vlastne pretvára ten trh počas ostatných rokov. Sú krajiny, regióny, ktoré sú e, vlastne izolované, in, e, ktoré sú ako si odstavené od tej rozvodnej siete. To mám na, na mysli teraz vlastne od odvetvie energetiky. No a potom sú ďalšie témy, veľmi, mm, veľmi mm, naliehavé, viete. Ďalšia téma sa týka spotrebiteľov a v niektorých oblastiach spotrebiteľskej politiky nemáme veci dotiahnuté. E, vy ste sa zmienili, pani ministerka, o energetickej nezávislosti, o Nord Streame, ale čo na juhu? E, ako sa e, budú riešiť problémy v južnej Európe. Ja e, dobre viem o úspešnej politike Estonska v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov. A je to plne v súlade s plánmi EPP a pardon, Európskeho parlamentu. A sú vytýčené nejaké ciele. A aký je váš názor e, na e, snahu Európskej komisie znižovať mieru, e, mieru tých ambícií? často hovoríme o napredovaní z priemyselňovania, ale Južná Európa je teraz vo fáze obmedzovania z priemyselňovania ešte v dozvukoch ekonomickej a hospodárskej krízy. Pán Petersen, máte slovo. Ako povedali mnohí predrečníci, zhliadame k vášmu predsedníctvu s veľkými očakávaniami. Ak by ste boli taká dobrá, uvítali by sme viac informácií ohľadom tej energetickej legislatívy. Áno, vyjadrili ste veľké ambície a držíme vám palce a budeme vám všeobecne všemožne pomáhať, ale sú to sú to e, plány a ambície gigantických rozmerov. Keby ste sa mohli trošku tohto dotknúť, ako to chcete e, dosiahnuť. E, samozrejme, chceme vám všemožne pomáhať, ale je nesmierne dôležité mať realistické očakávania a mať to premyslené po tej praktickej stránke. Ďakujem teraz na eh, pán Bensen. Ďakujem. A ja vysielam eh, veľmi srdečný pozdrav za Európsky parlament Estonsku. Moja otázka sa týka energetickej politiky. My, my vieme, že liberalizovaný energetický trh je dobrý pre spotrebiteľov aj pre firmný sektor. Ale keď čítam správne eh, smerovanie rady a komisie, tak máme teda energetickú úniu, to je dohodnuté, máme teda aj e, ten energetický balík, ale keď vidím, ako, e, ako sa správajú e, ministri zodpovední za energiu a ako prebiehajú rokovania, tak skutočne vidím veľa problémov. Je snaha obmedziť závislosť od importovaného plynu z Ruska, je snaha podporovať obnivoteľné zdroje a e, takisto e, na druhej strane objavujú sa také nacionalistické tendencie zo strany ministrov e, energetiky z jednotlivých štátov, predovšetkým pri téme TSO, prevádzkovateľov a prenosových sústav. Zdá sa, že sa veľmi presadzujú úzko vyhranené E, národné e, plány. E, žiadali by sme trošku pozitívnejší postoj z, zo strany komisie. Pán Budikov, ja mám dve otázky týkajúce sa priemyselnej politiky. Poprvé, EP na, ostatnej plenárnej, na ostatnom poverenom zasadnutí veľkou väčšinou schválilo rezolúcii žiadajúc o, komplexnú priemyselnú politiku, e, na ktorej by mal popracovať rada a komisia. Čo chcete urobiť v tejto, tejto veci? Ja som nenašiel o tom ani zmienku vo vašom programe. Po druhé, čo sa týka e, obran, e, odvetvia o, obrannej priemysle, od 2009 máme smernicu o verejných zákazkách, ale nikdy skutočne nedošlo k Eh, uplatneniu. Keby došlo k uplatneniu, presadzovaniu praxi, tak by sme ušetrili milióny, ktoré sú zbytočne eh, vyplitvané. Preto zdá sa, že mnohé členské štáty v tej oblasti obrany neuplatňujú ani minimálne požiadavky eh, tejto, tejto legislatívy o používaní výberových konaní. Pani Werner, máte slovo. Ďakujem pekne. Moja otázka e, je podobná otázke pána Butikofera. Európsky parlament schválil veľa uznesení ohľadom e, priemyselnej politiky, priemyslu, aby to bola koherentná politika EÚ. E, takisto aj pán Butikov ohľadom digitalizácie, ja oblasti železnic a potom Eh, aj teraz na zasadnutí v Berlíne sa o tom preberalo. Eh, takisto eh, vlastne aj pán Buzek obdržal stanovisko 20 šéfov subjektov k tejto téme, opäť priemyselná politika. Jednoducho, to, do akej miery nás dokážete podporiť v tomto našom snažení, aby komisia skutočne sa dopracovala k nejakej koherentnej priemyselnej politiky pre EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja, a ja si dovolím jednu stručnú otázku. V, v, médiách zaznelo, že Estonsko chce rozšíriť mandát e, e, vyjednávania ohľadom e, rozšírenia tej severnej časti Nord Streamu. Teda snaha práve z hľadiska tých tých plynovodov a ropovodov, ktoré sú ktoré sú eh, na mori alebo respektíve na morskom dne. Ďakujem. Vážení eh, členovia výboru ITRE, ďakujem pekne za vaše otázky eh, pokrývajú širokú spektrum oblasti, Mnohé z nich sú, sú patria skôr do vienka mojim kolegom. Ja sa však pokúsim popasovať s nimi všetkými. A, a začnem tým, že e, vo viacerých vašich otázkach zarezonovalo, či sme dosť ambiciozní a zároveň, či sme e, realistami. E, e, nadviažem na slova e, Kalasa a na, a, na a teda aj možnosť hovoriť rodným jazykom. Tlmočnícky tým je veľmi kompetentný, takže budem pokračovať v estonskom jazyku. Postrehla som, že skutočne venujete veľkú pozornosť snaženiu zámerom Estonska v rámci E, toho balíka čistej energie. Dva trialigy ohľadom energetickej efektívnosti budov už dozneli. 26. E, júna bol schválený všeobecný prístup a môžeme teda e, započať rokovací proces k týmto, k týmto témam. Mm. A v rámci týchto vyjednávaní samozrejme bude účastný aj Európsky parlament. Estonsko, ktoré je predsedníckou krajinou momentálne eh, eh, Európskej rady, eh, chce venovať veľkú pozornosť tejto téme. Každý týždeň budú minimálne dve zasadnutia pracovných skupín, ktorí sa zaoberajú touto témou. A zámerom je dopracovať sa k nejakým výsledkom. Energetická únia a e, riadenie tejto a smerovanie tejto únie e, patrí k našim e, popredným cieľom, veď je to úzko previazané s tým balíkom čistej energie. Chceme mať vytýčený taký legislatívny rámec, ktorý je silný, však zároveň flexibilný rámec, ktorý pomôže Európskej únie naplniť všetky tie ciele, e, ktoré sme si vytýčili do horizontu roku 2030 E, súčasťou toho je aj snaha znižiť administratívnu záťaž a mať mechanizmy na priebežné monitorovaniu do dosahovaného pokroku, e, ale bez toho, aby toto znamenalo zvýšenie záťaže. E, Kalas vlastne otvoril, pani Kalas otvoril tému energetickej e, trhu s energiami a efektívneho trhu s energiami. Uvedomujeme si, že mm, názory sa líšia na túto tému. Nemožno čaká, že sa dopracujeme k nejakému e, riešeniu e, zo dňa na deň. Podľa nás sú veľmi dôležité štyri návrhy alebo atribúty tohto, tejto štruktúry trhu. Chceli by sme mať nejaké závery rady na túto tému v septembri tohto roku. Je však dôležité, aby všetky inštitúcie ťahali za jeden koniec a potom spoločnými silami sme dosiahli dohodu už v roku 2018 bola jedna otázka týkajúca sa estonských iniciatív v digitálnej oblasti alebo v digitál, na digitálnom trhu. Ehm, toto spadá do kompetencie pani Urve Palo. Ehm, myslím si, že aj vo svojom vystúpení sa chce k tomu vyjadriť. Ak hovoríme o digitálnom svete v kontexte energetiky, tak e, NASA snaha e, e, je uviezť do života takú dôslednejšiu legislatívu ohľadom Eh, súkromno-verejných partnerstiev, ktoré by sa mali využívať. V tejto oblasti chceme hovoriť aj o platformách na výmenu eh, eh, dát prevádzkovateľov aktérov na energetickom trhu. Chceme vytvoriť jednoduchú, jednoduchý legislatívny rámec, ktorý pomáha riešiť veci, chceme presadzovať politiku Eh, tzv. Eh, eh, smart meračov, inteligentných meračov a vôbec inteligentných riešení. Niektorí z vás sa pýtali konkrétne ohľadom Estonska. Pán Turmec, Turmec hovoril o, o tom memorande o porozumení E, týkajúce sa desynchronizácie smerom na, e, na Rusko a Bielorusko a určite je našou snahou dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. My, my sme analyzovali rôzne možnosti D synchronizácie e, smerom na siete a sústavy Ruska a Bieloruska tejto chvíli e, naša orientácia je e, predovšetkým smerom na Polsko, smerom na strednú Európu. Do konca tohto roku veríme, že budeme e, mať aj podrobnosti ohľadom našich zámerov a budeme mať aj k dispozícii štúdie a veríme, že to memorandum o porozumení bude potvrdený koncom tohto roka. Nord Stream 2 je otázka, ktorá zaznela aj zo strany pána Buzeka. Áno, Estonsko chce otvoriť e, e, otázku rozšírenia mandátu na tému Nord Stream 2. 26. júna zasadali ministri pre energetiku a informácia o Nord Stream 2 boli prezentovaní len v rámci, mm, len v rámci e, okrajových e, e, tém. Bolo, boli, bolo to len informatívne prebratie témy. Koncom júla sa chceme opäť vrátiť k tejto téme. My by sme sa chceli dozvedieť viac od členských štátov, aký majú na to názor. aké by boli kladené požiadavky a očakávania e, vzťahujúce sa na e, tretí, tretí plynovod. A vôbec táto, e, táto otázka sa týka aj South Streamu. Teda chceme si pozbierať vstupné informácie, názory od členských štátov a potom z toho vychádzať pri koncipovaní nejakého návrhu. Eh, nejakého právneho rámca, ktorý chceme uviezť do života. No a chceli by sme mať eh, právny rámec, ktorý nám umožní interpretovať to, ako postupovať a budeme vedieť aj viac, ako plánuje komisia diverzifikovať energetické zdroje. Priemyselná stratégia. Určite budeme pokračovať e, v diskusii e, aký, e, aký by mal byť obsah tejto priemyselnej stratégie, ako sa vysporiadať so štrukturálnymi zmenami, s digitalizáciou, s trvalo udržateľnými mm, biznis modelmi Ehm, vlastne mala byť stratégia od komisie mm, v roku 2018. Ehm, také boli teda, tak to bolo schválené. A členské štáty tiež budú zohrávať nemajú úlohu pri ehm, tejto, koncipovaní tejto stratégie. not, not easy to, to, to catch all the, all, all, all, the, all the questions. Maybe you can... Repeat it just in one sentence. There is a procurement... Je smernica o verejnej súťaži za vzdorovaní z roku 2009, ktorá stanovuje štandardmi pre Eh, mm, verejné zákazky v oblasti obrany. Nikdy však to nebolo uplatňované v praxi a moja otázka sa týkala toho, či Estonsko eh, sa mieni tým zaoberať a dosiahnuť tým mm, cenné úspory. úspory, e, ktoré určite osenia naši daňoví poplatníci. No, pozrieme sa na to, neviem vám tejto chvíli odpovedať, pozrieme sa na to a urobíme, čo je možné. Dúfam, že to bude postačovať. E, tie otázky, ktoré e, boli položené, sú pomerne detailné. Nepochybujem o tom, že estonské predsedníctvo si e, spísalo tieto otázky a v Taline sa budú ešte s nimi zaoberať. Viete, zachádzať do takých detajlov, e, detajlov e, a aj poskytnúť detailné odpovede v v niekoľkých minútach je veľmi ťažké, ak nie nemožné. Takže v tejto chvíli chcem sa poďakovať pani, pani Simpson za to, že ku nám prišla. Prajem veľa úspechov. Teraz prejdeme na ďalšiu tému, tému veľmi dôležitú. Digitálna agenda, telekom a malé, stredne veľké podniky. Je to pani Urve eh, Palo, ktorá je ministerka pre eh, eh, podnikanie a informačné technológie. Považujeme to za veľmi dôležitú tému pre Európsky parlament, takže pani Urve Palo, máte slovo. And you know what is your program for... Aký vy máte program na uh, nasledovných 6 mesiacov? For you, for preparation. I'm sorry about that. But, uh... Ospravedlňujem sa, že Pokračujeme. It's very important that Estonian presidency will catch all the questions. Tešíme sa na všetky otázky pre estonské predsedníctvo. Podrobné e, otázky môžete zaslať i písomne. Pre nás je to veľmi dôležité, váš program, pani kolegyňa. Dear Professor Buzek. Vážený pán profesor Buzek, vážení členové výboru, dámy a páni. Teší ma, za, že mám túto možnosť s vami diskutovať o prioritách estonského predsedníctva Rady. Hoc aj prvé dva týždny dne nám ukazujú, že si ako predsedníctvo uvedomujeme našu zodpovednosť a zostávame odhodlaní. <clears throat> Vieme, že máme mnoho spoločného, aby sme riešili výzvy, ktoré dnes máme pred sebou. Taktiež chceme využiť tie možnosti, ktoré máme pred sebou. Ako ministerka eh, pre eh, technológie, informačné technológie vám povedať, že digitálne výzvy sú nám veľmi blízke. Preto dnes by som sa rada zamerala na tie časti e, digitálneho jednotného trhu, ktoré pre ITRE sú najrelevantnejšie. Jedno z hlavných priorít našeho predsedníctva je podporovať digitálnu Európu. Spolu s našimi partnermi v Trojke budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme e, splnili zaradu lehoty na uzavretie rokovaní o e, najdôležitejších častiach do konca roku 2018. Spoliehame sa na vás, aby sme sa e, primeranou ambicioznosťou posúvali vpred. Konektivita je dôležitá, jeden z troch najdôležitejších milníkov pre e, dáta. Pomáhať takto občanom využiť všetky možnosti, ktoré nám digitálny svet skýta elektronické komunikácie. Tento cieľ je hlavným e, krokom ku gigabajtovej spoločnosti a jednou z hlavných priorít estonského predsedníctva. Chceme dosiahnuť e, kompromis e, k ECC v rade už na jeseň. Radi by sme začali rokovania s parlamentom. Teší ma, že na tomto materiáli budem môcť pracovať s výborom ITRE a teším sa, že spolu pokročíme vpred na, k, smerom k dohode všetkým, pre všetkých uspokojivej. Špecifickejšie potom spolu s členskými krajinami a parlamentom sa budeme snažiť nájsť cestu na zabezpečenie účinnej koordinácie na európskej úrovni. Toto treba činiť, e, majúc na pamäti význam e, bezpečného investičného prostredia e, i na národných e, úrovniach, aby ďalšie predsedníctvo mohlo začať už s trialogmi. Členské krajiny naozaj e, chcú rozvíjať siete 5G. Budúci týždeň budem o tom hovoriť s ministrami protokolom komunikácie. Diskusie no, určite pomôžu k silnému posolstvu, ktoré budeme môcť e, vyslať smerom k svetu používajúcemu 5G. Neustále nabrdujúci fenomén, ktorý znamená, že sa musíme pozerať, čo je pred nami a čo e, e, je pre nás najpodstatnejšie. To je právny a politický rámec dohody o dátových službách. Je nepopierateľné, momentálne prístup k dátam je pre Európu rozhodujúci, ak chce byť naďalej e, úspešná v konkurenčnom e, globálnom boji. Európa sa musí stať dátovou úniou, kde bude jasné delenie, rozdelenie úloh, pokiaľ ide o dáta na verejnom i, i súkromnom sektore, návrh komisie, pokiaľ ide o voľný tok dát, kde sa odstrania e, neoprávnené reštrikcie. To všetko je veľmi vítané. Verím, že výbor ITRE e, rovnako víta túto skutočnosť. Avšak v očiach našeho predsedníctva e, obmedzenia lokalizácie dát sú len jedným z aspektov potenciálov e, dátovej únie. My si myslíme, že sa treba tiež pozerať na témy, ktoré sa iba vynárajú, ako je prístup k údajom a použitie neosobných údajov. Počas predsedníctva chceme e, organizovať politické rozhovory o všetkých aspektoch voľného pohybu e, údajov e, na samite, ktorý bude už v júli v Talíne. Pokiaľ ide o obmedzenia a lokalizácie dát, chceme, aby politická rozpráva prebiehala na decembrovom zasadnutí rady. To sú však len prvé kroky smerom k dátovej únii. Verím, že parlament nám pomôže posunúť tento trend e, vpred e, i s ďalšími členmi trojky. S pohľadom na e, celosvetové kybernetické útoky nemôžeme sa vyhnúť téme kybernetickej bezpečnosti. Digitálny trh musí byť, jednotný trh musí byť zabezpečený tieto nová stratégia pre kybernetickú bezpečnosť znamená, kde to bude kľúčová silná stránka európskeho priemyslu. Tešíme sa na návrh komisie ku kybernetickej bezpečnosti, jej certifikácii a označovaniu. Dôvera a spolupráca medzi členskými krajinami a tiež medzi inštitúciami, nuž tak to je kľúčový element. Budeme pracovať na e, novom aktualizovanom mandáte k ENISE už na jeseň. Digitálna oblasť však nie je jedinou oblasťou eh, mojich kompetencií. Tiež som zodpovedná za vesmírny priestor. Estonské predsedníctvo si to vzalo za e, svoju prioritu, aby sa táto stratégia pre vesmír a pre Európu stala zmysluplnou súčasťou a budeme klásť dôraz na úsilie, ktoré bude zlepšovať európske vesmírne politiky to, ako nástroj, ktorý bude e, chrániť konkurencieschopnosť e, Európy a zabezpečovať e, pracovné miesta. Tu je ako vlajková loď program Kopernikus, ktorý práve prechádza revíziou v období 2014 2016 chceme e, pripraviť závery rady k poučeniam, ktoré vyplynuli z prvého obdobia. E, najdôležitejšie je však, že pokiaľ ide o budúcnosť programu a pozorovania planety Zem pre budúcnosť, všetko na prospech e, európskych občanov a európskeho priemyslu pre vesmírny prieskum. Pokiaľ ide o Galileo, my plánujeme prijať závery rady k strednodobému hodnoteniu eh, jednotlivých eh, eh, konzultácií na decembrovom samite. Pokiaľ ide o súčinnosť s digitálnou agendou, chceme vyzdvihnúť prínosy inteligentnejších digitálnych technológií. Chceme sa zamerať na vesmírne údaje, ktoré sa môžu uplatniť pri zabezpečovaní globálne konkurencieschopných pracovných miest a podnikov. Táto téma bude v centre pozornosti i počas Európskeho e, vesmírneho týždňa, ktorý sa uskutoční v Estonsku 3. až 9. novembra. Samozrejme, e, nie je všetko o, e, o len o digitálnej Európe vieme, že prieskum vesmíru je nekonečná téma. Musíme nájsť rovnováhu medzi jednotlivými tradíciami a záujmami v dnešnej Európe, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre európskych občanov. To sa týka i mesiacov, ktoré nás ešte čakajú. Ďakujem vám za váš eh, čas, za vašu pozornosť. A teraz som pripravená na vaše otázky. Thank you very much, madam. Uh, thank you for opening Ďakujeme za vaše úvodné slova. A teraz predstaviteľia politických skupín. Kolegovia, len dve minútky prosím za politickú skupinu a a ďalší rečníci potom na minútu za EVV. pani Del Castillo Vero. Ďakujem, vítajte, pán minister. Ďakujem za túto možnosť pohovoriť s vami a podeliť sa o vašu odhodlanosť v tejto problematike. Je to e, ústredná súčasť vašeho, vašich plánov na toto predsedníctvo pokiaľ ide o digitálnu transformáciu, konektivitu. Bez e, prepojení, bez konektivity nemôžeme digitálnu transformáciu posunúť na ďalšiu úroveň. To je jednoducho rozhodujúce. Určite dobre viete, že elektronická komunikácia, je tu na zlepšovanie možností e, vysokej úrovni prepojení, rozvoj sieti s vysokou kapacitou, na to potrebujeme investície. E, takto e, dláždime vlastne cestu pre rozvoj sieti 5G. Budú tu záverečné e, stretnutia tieňových spravodajcov Určite nájdeme politickú dohodu a ako nále sa tak stane, 11. septembra e, budeme pripravení na začiatok trialógov. Nemôžeme ani vy, ani my ako rada e, zabezpečiť, aby, že výsledok vašeho predsedníctva bude smerom k politickej dohode. To je naša politická vôľa O to vás prosím, žiadam. Teraz za SAD pán kolega Zoríňo. Ďakujem veľmi pekne. Už predtým som sa hlásil, aby som vašim, naš, našej, našemu hostovi zaželal eh, najviac, čo najviac úspechov. Pred vami sú veľké výzvy, pokiaľ ide o digitálnu úniu, dôveru európskych občanov musíme znovu získavať a by sme dosahovali príslušné perspektívy. A preto otázka. Iniciatíva Wi-Fi for You, Wi-Fi pre vás, internet na verejných priestranstvách v Európe. Čo si myslíte, že by ste tu mohli spraviť, aby dôvera Európánov v digitalizáciu informácií znova získali. Predsa je to priorita estonského predsedníctva. Ide tu aj o nový koncept energetického vnútorného trhu. Všetky tieto body sa tu stretávajú. Digitálna oblasť a energetika. To naozaj je čosi veľmi zaujímavé oblasť otvárajúca veľké perspektívy, keby ste k tomu mohli pohovoriť. aby sa tieto veci jednoducho navzájom sklobili. Ďakujem. Za EKR teraz pán kolega Tošenovský. I ja vás vítam tu u nás vo výbore a veľmi ma teší, že hneď na úvod ste teda na úvod predsedníctva ste sa dostavili do výboru ITRE a súhlasím s vami v tom bode, keď ste teda hovorili, aké dôležité a významné je e, prejednať budúci kodex. Kolega Pilar de Casti o tom hovorila. A mám tu otázku, pretože jedna časť e, a dôležitá je kodex, e, objemná časť, a druhá časť, ktorá už nie je taká objemná, ale má veľký význam. Tá nadvezuje na toto, a to je definícia agentúry BEREK, tak ako je táto legislatíva pripravená. Ja sa ako spravodajca pýtam, pretože mám na starosti túto správu a s kolegyňou Pilar de Castillo sa snažíme, aby tieto správy boli čo najviac previazané. Rád by som sa chcel spýtať, akú máte časovú predstavu, pretože momentálne táto správa, e, táto legislatíva nebola na rade otvorená a mňa by zaujímala vaša predstáva. A moja druhá otázka sa týka Galilea. Tak ako ste o tom bola hovorila, o význame vesmírnej politike, teda EU Galileo patrí k, k oblasti s finančne najväčšou teda finančne najväčším projektom v tejto dobe. Preto by som sa rád spýtal, ako sa pozeráte na to, prečo došlo e, k zoškrtaniu rozpočtu na rade? Tu v našom výbore si dovolím povedať za kolegov, že sa zhodujeme, že nás to trošku prekvapilo. Mňa by zaujímal váš pohľad na túto situáciu, ktorá naozaj komplikuje dotiahnutie tohoto projektu do záverečnej fázy. Prajem vám, aby ste zvládli vaše predsedníctvo, všetky tie úlohy, pretože ľahké nie sú práve v tom pol roku, ktorý je skrátený o tú dovolenkovú časť. Ďakujeme. Teraz pani Kalas za Alde. Ďakujem. Po druhý krát Využijem tu možnosť hovoriť estonsky. Ďakujem. Moje otázky sú špecifické, konkrétne. Pokiaľ ide e, o tie služ, špeciálne služby k digitálnemu digitálnej komunikácie, kódexu v tejto súvislosti, neznamená to, že prehnane regulujeme oblasť, kde by sme skôr potrebovali tradi- tradičnejší, flexibilnejší prístup pre telekomunikačné spoločnosti. Ďalšia otázka sa týka e, voľného pohybu údajov a reštrikcií, pokiaľ ide o lokalizácie v rôznych členských krajinách. Aký je váš názor na nápad členských krajín z, uh, uchovávať si údaje v ich členských krajinách? Členské krajiny si myslia, že uh, uh, prerušiť tieto reštrikcie by nebol dobrý nápad. Tretia otázka sa týka enkryptáže, šifrovania. Keď hovoríme o šifrovaní a backdoors, šifrovaní. Jednoducho, keď chceme spolupracovať medzi policajnými zložkami bez šifrovania sa nezaobídeme. Čo si o tom myslíte? Ďakujeme. Nie. Pán, pán eh, Budikofer za zelených. Ďakujem. Pekne. Vítajte. Mám tri otázky podpore pojenie medzi digitalizáciou a energetikou sa spomenul. A nadvezujúc na to, rád by som, aby ste pohovorili o širšom vzťahu medzi digitalizáciou a účinnosťou a obehovou e, ekonomikou, ako sú všetky previazané a čo sa snažíte robiť nad rámec tiež energie, aby ste podporili túto prepojenosť týchto e, tém. Druhá otázka potom, rád by som sa vás spýtal na váš e, názor. Zdá sa, že sa tu už pretekáme, pokiaľ ide o digitalizáciu e, v rôznych regiónoch sveta. Čo si myslíte, pokiaľ ide o naliehavosť týchto tém? Koľko času máme aby sme mali udržateľný priemysel, ktorý je zameraný na budúcnosť, alebo budeme e, jednoducho zaostávať. Popíšte prosím túto oblasť. A tretia otázka sa týka recipročnosti. V týchto pretekoch takisto existuje určitá e, súťaž v oblasti toho, aké regulačné opatrenia použiť. Nie všetky regióny majú rovnakú regulačnú politiku. Mali by sme sa držať recipročnosti, napríklad pokiaľ ide o lokalizáciu údajov. Určité orgány e, trvajú na lokalizáciu dát. My o, očividne nie sme za. Ako sa s tým vysporiadať, je moja otázka. I'm not too fast because mm, Madam should prepare. Yeah. Pani ministerka sa pripravuje po blokoch otázok. To je veľmi náročné. Teraz e, rečníci, ktorí budú mať už len minútu, prvým bude pán Karinč. Nie. Zdáva sa tejto možnosti. A tak pani Nibler. Ďakujem pekne. Vítajte i z mojej strany, pani ministerka, želám vám e, šťastie e, vo vašej e, funkcii predsedkynia rady. Veľmi sa mi páči, že máte taký ambiciozný program, to len podporujeme. Mám dve otázky. Jednu tému ste nespomenuli, tá je ale pre vašu krajinu dôležitá, kde by sa mohli e, ďalšie krajiny od vás učiť. To je oblasť e-government. Málo kto je tak pokročilý v Európe, kto ponúka tak perfektné elektronické služby pre občanov v styku s úradmi. Mohli by ste ukázať ďalším e, krajinám, e, podnik, ukázať podnety. A druhá oblasť, ktorá ma zaujíma, hovorili ste o oboch veciach. Jedna vec je kybernetická bezpečnosť. Hovorili ste o tom, že sa má posilniť mandát ENISI. Tu sa pýtam, či sú tu ešte ďalšie aktivity v tejto oblasti takisto e, tá vesmírna politika. Mohli by ste e, pohovoriť o tom, čo je, sa plánuje, hovorili ste o Kopernikovi, ale čo konkrétne e, je pripravované ako iniciatívy vďaka? Uh, thank you very much. And Mr. Boni. Ďakujem, pán Boni. Thank you very much and uh, good... Ďakujem. Želám vám veľa úspechov Dúfam, že estonské predsedníctvo vdychne nový život v digitálnej agende v Európe. Mám dve otázky. Poprvé, ako vyhodnotiť co vyhodnocujete pripravenosť členských štátov v súvislosti s voľným pohybom, pohybom údajov nielen začať diskusie na túto tému, ale aj dospieť k nejakému záveru a flexibilite, ktorá je preto veľmi dôležité. Druhá otázka sa takisto týka e, voľného pohybu údajov, ale e, v súvislosti s tým, že estonská vláda e, vydala vyhlásenie o digitálnom zdraví spoločnosti je veľmi dôležité e, vedieť, ako si predstavujete naštartovať spoločnú prácu členských štátov v tejto agende a spoločné úsilie s účasťou komisie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 Za, ďakujem za vaše návrhy pripomienky. Dúfam, že na nikoho nezabudnem a že budem môcť odpovedať na všetky vaše otázky. Úplne súhlasím s Castillo Vera. A tu môžem len prikyvnúť a súhlasiť s tým, že pracujeme e, za rovnakým cieľom a dúfam, že dosiahneme to, čo sme si predsa vzali. Ak hovoríme o prepojení, všetci vieme, že e, čo je dobrá dostupnosť údajov, čo znamenajú dobré e, internetové prepojenia a voľný pohyb údajov v spoločnosti si vyžaduje konektivitu. Tá konektivita musí byť veľmi kvalitná a všetky geografické územia musia byť prepojené. Tá konektivita musí byť však e, vysokokvalitná aj v súvislosti s rýchlosťou pohybu údajov aj objemu údajov. Otázky pána Zorina týkajúce sa Wi-Fi for you. Tá iniciatíva je dobrá Čakáme teraz na definitívne schválenie návrhu oboma zákonodarcami a chceli by sme intenzívne pracovať na Wi-Fi for You v, na jeseň aj v, v 8 mesiacoch týkajúcich sa financovania tejto iniciatívy. Um, ehm, elektronické Všetky komunikácie sú dôležitou súčasťou balíka. To je jedna zo základných tém e, rokovania ministrov. 9. E, júna rada dospela k záveru, že sme už e, toho v rade veľa dosiahli, že bol vytvorený potrebný základ preto, aby sme mohli pokročiť ďalej. a pokiaľ ide o Perex, tak v prvom rade budeme musieť analyzovať, aká by mala byť jeho úloha a potom budeme analyzovať, ktoré úlohy by mali byť definované v nariadení PEREK v budúcnosti. A pokiaľ ide o vesmír, Estonsko má v úmysle na decembrovej rade pre konkurencieschopnosť zorganizovať stretnutie so všetkými ministrami pre e, oblasť vesmíru a diskutovať o stave e, vesmírnej stratégie a tá vesmírna stratégia bude už tedy v platnosti e, rok. Čiže budeme môcť analyzovať, e, čo bolo dobre, čo by bolo možné zlepšiť. A e, v rámci programu Kompernikus budeme potrebovať viac finančných prostriedkov, bez nich nebudeme môcť pokračovať a chceme sa zamerať na údaje e, týkajúce sa vesmíru a tieto údaje sprístupniť aj našmu priemyslu podnikom, vrátanie malých a stredných podnikov. Všetky tieto dáta by mali byť využiteľné pre všetkých v Európskej únii. Estonsko má skúsenosti s digitálnym svetom a E, chceli by sme sa snažiť čo najlepšie prispieť k tomu, aby sme mohli takéto dáta sprostredkovať aj e, podnikateľskému prostrediu. Je to relevantné, keď hovoríme o konkurencieschopnosti Európskej únie. Môžeme našu konkurenciu schopnosť schop, konkurenciu, konkurencieschopnosť zlepšiť, pokiaľ zabezpečíme rýchlejší pohyb dát, e, digitalizáciu a lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu. V podstate ani neexistuje žiadny iný spôsob. Je potrebné naše dáta lepšie využiť a analyzovať v budúcnosti. Otázka pani Kalas. Musím si ju najprv vyhľadať, pretože som si všetko zapísala. Prvá otázka, pani Kalas, sa týkala toho, či e, nezavádzame nadmernú reguláciu podnikov v oblasti informačných technológií. Máme veľmi dobré prostredie pre e, poskytovanie e, OTT služieb a my sme aj s mackým predsedníctvom hovorili o tom, či v prípade podobných služieb by sa nemali aplikovať podobné pravidlá. Takže je potrebné prijať právne záruky pre všetkých účastníkov trhu a chceme, aby smernica o obsahu a ostatné digitálne právne akty obsahovali rovnaké požiadavky. Šifrovanie. V tomto momente neočakávame nejaké návrhy týkajúce sa backdoors šifrovania. A digitálna bezpečnosť e, je takisto dôležitá na jar roku 2018. Čiže na jar budúceho roka by mali byť všetky smernice implementované. Európska komisia pristúbila, že vypracuje novú um, kyberbezpečnostnú stratégiu E, tá stratégia, ktorá v súčasnosti existuje, má už 4 či 5 rokov, čo nie je až tak veľa, ale vývoj v oblasti, e, o ktorej hovoríme, je veľmi rýchly a je potrebné, aby sme tú stratégiu aktualizovali. Je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty pristúpili k tejto aktualizácii vážne a aby tie smernice aktualizovali a presadzovali. Pri poslednom počítačovom úteku, vš- útoku všetky tie spoločnosti, ktoré e, boli najväčším postihnuté, to boli veľké medzinárodné spoločnosti a je dôležité, aby počítačová bezpečnosť bola na vysokej úrovni teraz elektronické zdravotníctvo, elektronická verejná správa. Toto je pre Estonsko dôležitá téma. My sme v tomto smere veľa dosiahli a e, veľmi intenzívne sme pracovali e, na tejto oblasti. Pokiaľ sa nemýlim, v novembri zorganizujeme konferenciu na vysokej úrovni o e-governance a budeme tam hovoriť o tom, ako postupovať ďalej, ako rozširovať e, túto, e, tieto riešenia v oblasti elektronickej verejnej vláde, e, správy v Európe aby sa tie dáta vnašali do systému iba raz. Posledná otázka sa týkala programu Galileo. rozpočtové prostriedky boli znižené a môžem povedať len toľko, že sa budeme aj napriek tomu snažiť urobiť, čo bude v našich silách a odvodiť e, maximálny úžitok z tohto programu. Voľný pohyb dát, to bola ďalšia téma, o ktorej hovorili viacerí členovia parlamentu. My takisto urobíme všetko, čo bude v našich silách na tom, aby sme pokročili. V tomto smere spolupracujeme s Európskou komisiou na príprave návrhu a na jeseň budeme organizovať politickú diskusiu na túto tému. Dúfam, že som odpovedala na všetky vaše otázky. Vždy sa teším, keď môžem s vami hovoriť a dúfam, že navštívite Estonsko. My plánujeme 50 rôznych podujatí týkajúcich sa digitálnej problematiky, ktorá je v Estonsku považovaná za veľmi dôležitú a neobmedzuje sa iba na eh, kompetencie môjho ministerstva, pretože je to téma, ktorá je dôležitá pre všetky ministerstva a je preto dôležité, aby sa aj členovia Európskeho parlamentu na týchto podujatiach zúčastňovali. E, musím povedať, že nie som si celkom istý, či ste e, podrobne odpovedali na všetky otázky, ale to v podstate ani nie je možné e, na stretnutí tohto typu, pretože je príliš krátke. Ale je veľmi dôležité, že vy si tie otázky môžete zo sebou zobrať domov do Talinu a budete sa môcť týmto otázkam venovať. Aj keď na ne a nie na všetky dokážete odpovedať tu na. Veríme, že skôr či neskôr budete na ne odpovedať. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prezentáciu a ďakujem aj za vaše odpovede na všetky tieto otázky. Želáme vám veľa úspechov v nadchádzajúcom pol roku. Ďakujem veľmi pekne. Um, Pre mňa to bola veľmi dôležitá príležitosť. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vaše dobré otázky, pripomienky. Dúfam, že sa uvidíme v Taline. Pokiaľ viem, čo skoro vás čakajú letné prázdniny, takže vám želám aj veľmi pekné leto. Ďakujem. Vážení kolegovia, na našich e, zasadnutiach to býva tak, a, že všetky potrebné otázky nie je možné hneď zodpovedať, ale e, tie otázky sa nestratia a zdôrazňujem, že je veľmi dôležité, aby ste na tie otázky nezabudali ani vy a aby ste si overovali, či boli vaše očakávania naplnené tie vaše otázky sú skutočne dôležité a je naozaj dobré, že kladiete aj podrobné otázky. Nesmiete, ne, nemusíte sa im vyhýbať, ale treba počítať s tým, že nie na všetky je možné odpovedať. Takže veľmi pekne vám ďakujem za pochopenie, za trpezlivosť a e, naozaj otázky môžete klasť aj tak v, takom, e, v takej podrobnej forme. A teraz tu máme pani Malis Reps, ktorá je ministerkou školstva a výskumu. To je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Výskum a vesmír. Pokiaľ viem, pani Reps nemá, e, nie je zodpovedná za inovácie, ale pre nás to je všetko veľmi blízke. Výskum a inovácie sú uh, blízko seba a preto by ste nemali byť prekvapená, pokiaľ dostanete nejaké otázky týkajúce sa inovácií, pretože my nevieme urobiť tak, e, takú presnú deliacu čiaru a možno, že e, túto oblasť má na starosti nejaký iný minister vo vašej vláde, ale e, vy máte vo vašej kompetencii školstvo, E, a výskum a spolu s inováciami je to veľmi dôležitý trojuholník, čiže my tento trojuholník vnímame ako celok a nedelíme ho na jednotlivé časti. Horizont 2020, 9. rámcový program a samozrejme, to sú teda najdôležitejšie témy, ale môžu odznieť aj nejaké otázky týkajúce sa školstva, výskum a školstvo nemožno oddeliť. E, ďakujem veľmi pekne. E, ja som sa predtým krátko stretla s pánom Buzekom a som si istá, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa budeme častejšie stretávať. E, Vážený kolegovia, E, som skutočne veľmi rada, že môžem byť medzi vami a že e, sa môže konať táto e, počiatočná výmena názorov o prioritách. Samozrejme, sama som zvedavá na vaše pripomienky, nápady a vnímam toto dnešné stretnutie ako také neformálnejšie a už doteraz mnohí z vás sa prejavili veľmi uh, priateľsky. Ďakujem vám už vopred za vaše otázky, pretože uh, Všetky tieto otázky a všetky diskusie, ktoré tu odzneli, jednak na tému horizontu, ale aj na e, ďalšie témy nášho predsedníctva, vnímame s veľkým záujmom. E, Estonsko sa poprvýkrát ujíma predsedníckej úlohy a e, naše krajina patrí k tým, kde obyvateľstvo podporuje EÚ a je preto pre nás ľahšie prijať takýto jednotný prístup a jednotné chápanie toho, čo môže byť e, najlepšie pre EÚ všeobecne. A je to obzvlášť dôležité v oblasti výskumu, pretože konkurencieschopné prostredie v EÚ a jednotný front a vytváranie pridanej hodnoty výskumom, to sú mimoriadne dôležité veci. E, teraz by som chcel k niektorým z našich priorit, ale ešte skôr by som chcela zdôrazniť, že sa teším na ďalšie diskusie a vaše pripomienky. Estonské predsedníctvo sa ujíma tejto úlohy vo veľmi dôležitej dobe, keď sa začínajú diskusie o rozpočte Európskej únie po roku 2020 a o existenčných otázkach budúcnosti EÚ. Mnohé z našich aktivít e, sa zameriavajú práve týmto smerom. E, Všeobecným politickým cieľom je snažiť sa potlačať pesimizmus a ukázať spôsoby, ako ďalej zjednocovať Európu, kde spolupráca v oblasti výskumu je veľmi dôležitá. Počas nášho predsedníctva budeme e, robiť e, hodnotenie horizontu 2020 v polovici obdobia. Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie tri roky, ale už sa začali aj niektoré iné programy a e, aj vaše diskusie tu na, na tomto mieste sú veľmi relevantné. Chcela by som zablahoželať parlamentu, pretože správa e, o hodnotení programu Horizont 2020 v polovici obdobia je veľmi komplexná. Príprava <clears throat> na budúci rámcový program sa spája s hľadaním spoločného chápania niektorých e, zásadných otázok a so snahou prioritizovať e, úlohy nášho predsedníctva. Minulý týždeň sme sa s veľkým zájmom zúčastnili na konferencii, ktorú e, sledujú aj vaši kolegovia. E, viacerí z nich boli so mnou v jednom paneli a začali sme diskusiu o období po roku 2020. E, toto je veľmi dôležité aj z hľadiska Európskej praktickej spolupráce v oblasti výskumu. E, je jednoznačné, že výskum nemôže existovať bez inovácií a naopak. A takisto by som chcela dodať, že tieto hodnotenia v polovici obdobia poukazujú na citlivú otázku, že výskum nemôže existovať bez vzdelávania, bez školstva, pretože niekedy existuje pocit, že EÚ sa väčšinou zameriava iba na jednu z týchto dvoch oblastí. E, takže tá oblasť vzdelávania musí e, poskytovať veľmi dobrý základ. A diskusia o rozpočte, o budúcom rozpočte EÚ musí byť takisto kvalifikovanejšia. Je potrebné zdôvodňovať, prečo výskum a inovácie treba lepšie finančne podporiť, než tomu bolo doteraz. Máme veľmi veľa dôkazov o tom, že výskum a inovácie veľmi významne vplývajú na e, ekonomiku a spoločnosť a toto je jeden z ďalších dôvodov, pre ktorý sme to zvolili ako jednu z priorít priorit pre naše predsedníctvo. E, toto vedomie je potrebné pretaviť do presvedčivých argumentov pre tvorcov rozpočtu, tak na úrovni EU, ako aj na národnej úrovni je potrebné lepšie e, zdôvodniť, obis, opísať e, tieto potreby pre Európu. My sme Eh, hovorili o úspechu elektronického Estonska, ale toto elektronické Estonsko by nikdy nebolo eh, úspešné bez inovácií, bez výskumu, pretože inovatívni eh, ľudia boli základom tohto úspechu. Takisto to bolo vďaka vyspelému akademickému výskumu na estonských univerzitách tá potreba zvýšiť e, financie e, pre výskum a inovácie je dôležité z hľadiska udržiavania si európskej identity. Európa si musí zachovať konkurenčnú výhodu a práve výskum a inovácie majú túto schopnosť. A je potrebné uh, podporiť aj základný výskum v Európe. Je smutné, že EU ani zďaleka ešte nedosiahla 3% cieľ investovania do výskumu a vývoja. V roku 2015 to bolo e, oveľa menej. 90 percent investícií do tejto oblasti sa deje na národnej úrovni a iba 10 na úrovni EÚ. Takže treba pozbudiť nielen európske, ale aj národné úsilia na posilnenie výskumu a vývoja. Rada takisto musí vyslať dôrazné posolstvo, ako zabezpečiť e, veľký vplyv tohto programu. Um, is EU e research investment funding landscape. As a topic Ehm, pokiaľ ide o budúcnosť 9. rámcového programu, je dôležité predovšetkým zvýšiť súdržnosť eh, Európskeho výskumno-vývojového partnerstva. Eh, toto je téma, ktorá sa opätovne opakuje a aj pri hodnoteniach predchádzajúceho rámcového programu. Tieto e, partnerské iniciatívy predstavujú 25 e, celkového rozpočtu Horizontu 2020. Ako Lara Mios správa hovorí, minimálnym cieľom by malo byť eliminovať jednu tretinu e, financovania schém výskumu a vývoja. Našim cieľom je diskutovať o tom, ako e, zaujať strategickejší prístup k európskemu e, výskumno-vývojovému a inovačnému partnerstvu. Eh, chceme, aby v rámci nášho predsedníctva sme eh, presne vymedzili budúcnosť horizontu 2020 a je ďalší rámcový program. Chcela by som vás pozvať na konferenciu, ktorá sa bude konať v Taline 12 oktobra na témy súvisiace s touto oblasťou. Odznie tam diskusia na vysokej úrovni a dúfame, že nájdeme nové argumenty na posilnenie investícií do výskumu v Európe. Záverom by som chcela povedať, že toto predsedníctvo urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečilo čo najlepšiu spoluprácu s Európskym parlamentom, spoluprácu medzi našimi inštitúciami, ako aj medzi výskumnými a e, inými inštitúciami, čo je veľmi dôležité pre zabezpečenie budúcnosti v Európe po roku 2020. To, čo, všetko, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Pán Eller za EPP je prvým. Takže vítajte, pani ministerka, na pôde Európskeho parlamentu. My skutočne si veľmi e, ceníme tú prípravnú aktivitu Estónska na svoje predsedníctvo e, relatívne malá krajina, však nemenej dôležité, e, dôležitá, e, sa vynikajúcim spôsobom pripravila na predsedníctvo a hovorím teda konkrétne za oblasť výskumu. Ja budem mať pomerne priamočiarú otázku. To interné rozhodnutie ohľadom rozpočtu sa teda realizovalo, e, ide o lamiospravu správu a tak ďalej, ale faktom zostáva to, e, že e, do horizontu 2020 určite nebude naplnený cieľ 3%, ktoré pôjde do výskumu vývoja. A týka sa to nielen rozpočtov členských štátov, ale zároveň E, si treba uvedomiť, že aj priemyselný sektor výrazným spôsobom obmedzil svoj rozpočet na oblasť výskumu vývoja. Je to tak, všetko stojí a padá na peniazoch, do akej miery vaše predsedníctvo podporí ambíciu, ktorú, ktorá vzýšla z Európskeho parlamentu. 120 miliard eur, to je skromný návrh Lamyho správa poukázala na to, že keby to dos- že e, vlastne keby sa mal dosiahnuť tý, ten cieľ 300 milión, tak to by znamenalo oveľa výraznejšie nárasty rozpočtové každoročne. Treba si však uvedomiť, že v Ázii, e, v Číne, do určitej miery aj Spojené štáty navyšujú rozpočty na eh, vedu a výskum a pritom náš rozpočet je taký skromnúčky. Aký je váš zámer? Chcete podporiť taký ambicioznejší návrh, ktorý by snáď mohol prísť zo strany komisiu, aspoň trojmiestne eh, číslo eh, na tej rozpočtovej linke. Ďalšia otázka sa týka vlastne programu ako takého ide o program excelentnosti, ale fakt je ten, že na, v Európskej únii máme veľký inovačný, ino, ino, inovačný deficit, e, takže má byť v septembri aj konferencia, ktorá sa tomuto bude venovať. A bolo by dobré, keby e, estonské predsedníctvo pomohlo E, pomohlo pri hľadaní možných mechanizmov preklenutia e, toho deficitu tej medzery. Takže to by sme chceli od vás počuť. Paniou Krystynę Lubacką v imieniu socialistov i demokratov. Takže e, pani Lubacka za socialistov. Ďakujem za slovo. Je mi potešením opäť stretnúť pani ministerku. Ja som už s ňou komunikovala dnes do obeda, keď sme sa zaoberali školstvom. A teraz budeme hovoriť o výskume. Ja mám tri otázky. Prvá. Podľa vášho názoru, ako to vyzerá e, s kontextom nového rámcového programu a teritoriálnej dis, dis, disproporčnosti e, e, jednotlivých krajín. V tom horizonte 2020 60 peňazí išlo štyrom krajinám. A čo chcete s tým robiť? To je obrovský problém a treba sa ním zaoberať. Vy ste poukázali na to, že je potrebné posilniť partnerstvo a práve tejto konkrétnej oblasti by ma zaujímalo, aké kroky chceme, chcete podniknúť. Druhá otázka. Európsky parlament chce eh, vlastne rozšíriť ten program excelentnosti. Viete, eh, bolo veľa projektov na zozname, ale mnohé z nich nebolo financovaných pre nedostatok peňazí. Tretia otázka. Nadviažem na predrečníka. Nemali by sme sa usilovať o synergický efekt medzi, e, e, medzi výskumom a horizontom 2020 a finančnými objemami, ktoré dávame na obranu. Ale veď m, mm, e, základný výskum krváca nemá, nemá peniaze a pravdu povediac aj s napredovaním výskumu môže nastať aj e, posto, vývoj v oblasti obrany. Takže teraz bude pán Tošanovský za ECR. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vítam vás, veľmi si cením vašu návštevu v tomto našom výbore. Skutočne si vážim vaše slova vyzvihujúce význam výskumu, veď výskum je, je ten náš príspevok do budúcnosti. My e, nebudeme už žať ovocie e, to, toho, e, čomu kladieme základy východiska dnes. Chcem otvoriť jednu tému, ktorá sa týka horizontu 2020 v kontexte Brexitu. My, si, my vieme, že Veľká Británia stala za obrovským objemom výskumu, predovšetkým univerzitného výskumu. Takže Horizont 2020 bude končiť v roku 2020, ale už dnes by sme mali vedieť, ako E, ten odchod Veľkej Británie z finančného hľadiska, ale aj predovšetkým z hľadiska podielu a dopadu na vedu a výskum. Ako sa môžeme na toto všetko pripraviť? My si uvedomujeme, že e, rokovania ohľadom Brexitu sa zatiaľ ani len nedotkili vedy a výskumu, ale domnievam sa, že e, E, že aj na to príde. E, určite ten odchod Veľkej Británie, to pevne verím, bude veľmi priateľský ten odchod a že tá dobrá spolupráca e, tých akademických na akademickej pôde zostane zachovaná. My vieme, že z hľadiska výskumu, z hľadiska vedecko-technického skutočne Británia vždy, vždy bola takým priekopníkom. Ďakujem pekne. Ďalší je pani Kalas za ALDE. A asi dôležitejšie je to, že je to Estonka. Opäť použijem svoj rodný jazyk, estonský. Mám dve otázky. Je viacero zaujímavých programov, ktoré sa, e, ktoré sa odvíjajú od financovania vedy, výskumu, ale ako, so, ako si e, absentuje ich previazanie. Sú to také samostojné e, mechanizmy a ja vlastne nadviažem na tú posledne položenú otázku, či Estonsko má plán má v úmysle posilniť ten synergický efekt e, e, prebiehajúcich projektov. Moja ďalšia otázka sa týka robotiky a umelej inteligencie. Má Estonsko v úmysle analyzovať finančný rámec e, roz, e, v kontexte robotiky a e, vedeckého progresu v oblasti umelej inteligencie. Pán Turmes, ja mám otázku, neviem, či poznáte, e, neviem, či je na to pojem aj v estonskom jazyku, ale je to tzv. pojem bielých slonov. A ten má aj hodnotu, ten má cenovku, ide o niekoľko miliónové máme reaktor jadrový, e, máme reaktor, e, ktorý je prevádzkovaný e, a e, vlastne sme v situácii, kedy sa robia škrty v rozpočtoch, kedy odchádza Spojené kráľovstvo aj zo, svojich, zo e, svojou technológiou a prevádzkou reaktorov. No a musíme si uvedomiť, že sú naviazané na tieto reaktory e, mozgy veľmi silné a, a, a niekoľko stovák, takže je to taký e, bielý slon. E, ako to vyzerá s inováciou v priemyselnej politike? Čína je veľmi dobre organizovaným e, hráčom za 3-4 roky sa im podarilo byť lepší v oblasti solárnych technológií ako my. A prečo sa im to podarilo? Nie sme schopní nájsť 500, 800 miliónov alebo miliardu, aby sme investovali e, do e, do vedeckých znalostí, ktoré sú v európskych laboratóriách v oblasti solárnych technológií. Jednoducho sme neschopní postúpiť k ďalšej E, generácií solárnej technológii. Každý vám povie, že najlepší, e, najlepšie vedecké mozgy a laboratória v oblasti solárnych technológií sú v Európe a predsa nie sme schopní pokročiť. A to isté sa týka batérií na uchovávanie energie. No ak neurobíme s tým niečo, tak e, porazia nás na plnej čiare azijské subjekty. Viete, ja som optimista. Každé ráno vstanem a a som pripravený vstúpiť do života s optimizmom. Čiže e, chýba rizikový kapitál, chýba schopnosť pozrieť sa z očí v oči problému tzv. bielých slonov. Ďakujem. Ďakujem. To je ďalší v poradí. A ďalší v poradí je odpoveď pani ministerky. Takže ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. E, teší ma, e, že zdieľame e, názory, postoje na veľmi dôležité témy Ja vlastne nadviažem bezprostredne na posledné slova pána Turmesa. Čína, a nielen Čína, ale aj Ázia, Korea, takisto aj Indiu nemožno opomenúť. E, veľmi e, reskými krokmi postupujú e, vpred v týchto oblastiach a mm, nehovoriac o USA Zatiaľ je nás stále 28 členských štátov, keď zrejme čoskoro to bude 27. A, a trošku sa aj líšia tie národné záujmy, líšia sa možnosti. A ale pokiaľ by Európa skutočne stratila svoju konkurenčnú výhodu, veď máme našich výskumníkov, laboratória, oni e, sú plne e, ponorení do inovácie, sú autonómni. Niekedy ma trošku tak trápi, že e, nemali by sme zabúdať na našu konkurenčnú výhodu, ten základný výskum, že skutočne u nás je, je tá výskumná obec má voľnú ruku z hľadiska mm, autonómie e, svojej vedeckej činnosti a, a, a postupu. A, a, ale zároveň je tam veľmi silná spolupráca a je, a je dôležité ťažiť e, e, praktické výstupy z tohto všetkého. O to nesmieme prísť. Vo viacerých vašich vystúpeniach zarezonovala, že treba racionalizovať racionalizovať tie jednotlivé programy, postupy. Je E, je zrejme, že dokážeme sa pohybovať v, tom, v tejto spleti, v, tejto, v tomto hustom lese. O tom hovorila medzi iným aj pani Kalias. Existuje veľa programov, veľa partnerstiev. E, je dôležité e, si urobiť prehľad a racionalizovať. No, o jednu tretinu to nejako učesať a, a znižiť, to je skutočne veľmi ambiciozne. Všetky vaše návrhy, rovnako a, a aj to, čo bolo v správe Lamio, to všetko poukazuje na problém nedostatočného financovania a nedostatočné financovanie na národnej úrovni aj na európskej úrovni. A pán Eller to formuloval veľmi trefne, že teda nakoľko sme ambiciózni. Každý, e, ktorý zodpovedá za výskum, každý, kto diskusie o tejto téme, e, vôbec nespochybňujú to, že je potrebne byť ambicioznejší vo výskume. Ale má to háčik, ten háčik je, tkvie v tom, ako výskum a inovácia, aké, aký majú prínos. A niekedy práve v tomto nerobíme dostatočne dobre našu e, e, prácu. Máme veľmi e, schopných ľudí, ľudí vo výskumných ústavoch, na, na univerzitách a keď sa oni so sebou komunikujú, si rozumejú, ale Mali by sme byť schopní prezentovať argumenty tým, ktorí rozhodujú, tým, ktorí schvalujú peniaze. Ale ak hovoríme o, o ambicioznejšom cieli e, tých 120 alebo viac, Viete, e, vo veľkej miere sme vo vašich rukách, v rukách Európskeho parlamentu. Veď Európsky parlament Eh, má už eh, eh, renomé inštitúcie, ktorá veľmi podporuje takéto snaženia. Ďalej, pán Tošenovský hovoril o Brexite a o širšom kontexte tejto témy. Áno, Všetci na to myslíme. E, sme len na začiatku tej cesty, veď napokon ani e, Spojené kráľovstvo ešte celkom nevie, ako to pôjde. E, ja teraz sa zaoberám výskumom, ale keď sa zamyslieme nad profesormi, pedagógmi, študentami, aj ich trápi situácia Veľkej Británie je dôležité neprísť e, o tú e, obrovskú hodnotu, e, ktorú nám ponúka spolupráca s mozgami v Spojenom kráľovstve. No a zatiaľ sme nemali priestor toto prezentovať za vyjednávacím stolom na tému Brexitu, ale som presvedčená o tom, že ak všetky e, zúčastnené strany, všetci, ktorí budú za tým vyjednávacím stolom, že v tejto otázke výskumu e, vedy, spolupráce, e, tam budeme ťahať za jeden koniec. Domnívam sa, že máme veľmi dobré východiska, máme dobré argumenty, máme veľmi dobré strednodobé hodnotenia správy a máme aj e, dôkazy o tom, že, že e, sme si veci analyzovali, racionalizovali, e, máme preukázaný synergický efekt a takisto sme schopní preukázať, ako, ako sa sklbili viaceré programy, iniciatíva Európskej inovačnej rady, a takisto synergie s návrhom ohľadom ehm, revidovania štrukturálnych fondov a iných. E, skutočne toto sú veci, ktoré sa bytosne týkajú výskumu. A tento synergický efekt by mohol v konečnom dôsledku znamenať viac peniazy pre výskum ako viete, viacero návrhov, ktoré sa zaoberajú otázkou preklopenia polnohospodárskej orientácie alebo polnohospodárskych eh, eh, postupov, ktoré by mohli nabrať vedeckejšiu eh, podobu. Domnievam sa, že... Um, Domnievam sa, že excelentnosť a na e, rozšírenie e, vlastne e, toho mandátu. Áno, tá miera excelentnosti je vysoká v Estonsku, ak urobíme nejaký prepočet na obyvateľa. Zároveň však máme isté obavy a počas predsedníctva chceme tomu venovať pozornosť, chceme podniknúť primerané kroky vaše e, správy, Lamyho správa e, je e, veľmi podnetná pre nás. Domnievam sa, že prínosy pre na, prínos pre nás v oblasti výskumu je ten, že máme veľmi dobre zdokumentované východiská, a um, na základe toho vieme identifikovať e, metódy spolupráce, partnerstiev. Máme teda e, informácie od všetkých aktérov a veríme, že e, na konci pôjde sa niečo, čo potom odovzdáme ďalšiemu predsedníctvu Bulharsku. Ďakujeme za vaše odpovede. Dúfame, že počas predsedníctva budete brať do úvahy tieto otázky, keď budete riadiť našu EÚ. Ďakujeme vám teda za, vaše, za váš prejav, za vašu prítomnosť tu v Európskom parlamente. Tešíme sa na veľkú dobrú spoluprácu, ako ste spomenuli vo vašich úvodných slovách. Ďakujem vám ešte raz. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dámy a páni, uh, Európska agentúra pre spoluprácu regulátorov energetiky, bod 14 našeho programu, spravodajca je pán Pedersen. Je to balíček čistých energií pre všetkých Európanov. sú tu nové úlohy tejto agentúry, aby sme sa zosúladili v oblasti týchto trhov. Spravodajca predložil 36 eh, pozmeňujúcich návrhov. ďalších posilnenie agentúry, to bola hlavná úloha veľmi všeobecných eh, nám no, pojatí. Teraz kolega, ak môžem poprosiť, aby ste začali e, váš prejav e, na začiatku našej diskusie. Ďakujem veľmi pekne. E, na úvod poďakujem za diskusie s tieňovými správodajcami. Mali sme semináre na pochopenie týchto návrhov. Pre nás to bolo veľmi zaujímavé vidieť tie E, protichodné strany. Potrebujeme vnútorný trh pre energiu, pre spotrebiteľov by to bol veľký prínos, takisto pre podniky, pre našu planétu. Komisia odhaduje, že, vš- e, že by sa tu dalo do- dosiahnuť až 7,5 miliard e, eur ročne. My nemáme ale vnútorný trh pre energetiku, E, nedarí sa nám vlastne dosiahnuť ani to, čo mi je tak blízko. E, ktorý na nižších cien nemôže plynúť do oblasti, kde sú ceny vysoké. Prechod cezhraničný je stále e, raritný. Z našej krajiny, pokiaľ ide o interkonektor medzi Dánskom a Nemeckom, často je ten zablokovaný a to sú obrovské e, miliónové straty to je len malý príklad, keď sa pozrieme na hranice v Európe, vidíme rovnaké výzvy. Tomuto by sa dalo predísť. Mohli by sme e, dobrými reformami e, získať. Tu v tomto výbore si často hovoríme, že chceme, aby trh fungoval. Ale ak má trh fungovať, potrebujeme určitú mieru regulácie. NISA z ENSOI úspešne navrhuje e, siete, aby sa vytvorili spoločné pravidla, aby sa zlepšila úroveň štandardizácie. Musíme však tu silniť EISu, aby sme mali lepšie informácie. Implementácia je rozhodujúca pre všetky reformy. A to platí i tu. Preto naďalej by sme mali zdôrazňovať význam subsidiarity a zabezpečovať, aby rozhodnutia sa diali na správnej úrovni preto potrebujeme viac regionálnej spolupráce. Inak skončíme tak, že národné e, záujmy si budú chrániť svoje trhy. V tejto rozprave je veľ, bolo veľa mýtov. TSO tvrdia, že rok by ohrozili autorizácie, ale kolegovia, prečítajte si návrh komisie <clears throat> ich správu. Je tu množstvo nepochopení. Chcem, aby sme spravodlivo diskutovali toto bez e, nepochopenia. Navrhujem tu viaceré opatrenia v správe, pokiaľ ide o kompetencie riaditeľa, je dôležité ich posilniť a umožniť mu získavať regionálne Eh, dávať agentúre návrhy na posúdenie, pokiaľ ide o uchopiteľný dopad na vnútorný energetický trh. Všetci vieme, že agentúra má len má neobmedzené zdroje, oveľa menej, než potrebujú. Podľa mňa dobre fungujúca agentúra by si vyžadovala financovanie a preto navrhujem, aby mala možnosť za určité služby vyberať e, poplatky. Pre mňa je tiež dôležité, aby e, vo verejnom záujme fungovala e, administratívne postupy. Pokiaľ ide o governance, musíme sa vyhnúť zbytočným blokom. <clears throat> Toto najlepšie zavedieme jedno, väčšinovým hlasovaním. V neposlednej miere si myslím, že mali by sa zodpovedať Európskemu parlamentu tak, ako to zamýšľa terajšie nariadenie. Toto všetko EISu zdá uvedie správnym smerom a bude to dobrý krok smerom k vnútornému trhu. A toto je jedna z oblastí, kde my ako politici by sme mali európskym občanom plniť sluby. Je to oblasť, kde poslanci by mali poskytovať riešenia, ktoré budú viesť k nižším cenám a e, k určitým prínosom. Takže plňme svoje slova, teším sa na komentáry tieňových spravodajcov a dúfam, že nadviažeme na doterajšiu dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme za vašu správu na úvod diskusí. a ak môžem poprosiť pán kolega Poche za SAD, nech sa páči. Ani nie EPP predtým? V poriadku. Vážený pán predseda Morten, kolegovia, na úvod by som chcel poďakovať Mortenovi za jeho správu a za doterajšiu spoluprácu novela eh, nového nariadenia možno rozdeliť do dvoch úrovní navýšenie právomoci pri rozhodovaní o niektorých otázkach s cezhraničným významom a potom otázka fungovania jednotlivých orgánov. Moja pozícia je jasná, potrebujeme silný ESR, jasné a právomoci a realizovateľné úlohy, aby energetický trh zabezpečil dostupnú a lacnú eh, energiu. Nejde len o to, aké budú mať kompetencie, ale aké jej poskytneme zdroje, aby mohli plniť očakávania. Malo by mať právomce, ktoré umožnia monitorovať vnútri, vnútorný energetický trh. Taktiež väčšie právomoci, ak by sa zaplnili prípadné medzery v právnych predpisoch, takisto záväzné a vymožiteľné rozhodnutia e, voči e- e- ENSO, NEMO, ROK, alebo DSO. Domnievam sa, že by sme mali dať agentúre väčšiu možnosť, ako ich prinútiť konať v súlade s ich rozhodnutiami o forme pokút, sankcií e, v, u vnútroštátnych regulačných orgánov, pokiaľ ide poskytovanie informácií. To môže sa zabezpečiť i v prípade, keď bude mať možnosť dávať pokuty za nedodržiavanie rozhodnutí. Tým sa zabezpečí, že sa SR prispôsobí terajším cenám za energie. Sú tu tri hlavné problémy, ktoré veľmi stručne zhrniem. Nedostatok finančných zdrojov, zmena pravidel hlasovania rady a návrh komisie na odstranenie požiadavkov, aby členova IA správnej rady nežiadali politické pokyny. Zhodneme sa asi na tom, že je tu nedostatok finančných a ľudských zdrojov, momentálne nebude schopná zabezpečiť dostatočné plnenie úloh a preto by agentúra mala mať právo alebo možnosť účtovať poplatky napríklad za registráciu mechanizmu v rámci systému REMIT. Pokiaľ ide o pravidla hlasovania rady, prostá väčšina namiesto dvojtretinové, ale len za predpokladu, že každá členská krajina bude mať jeden hlas. My ako politická skupina ani ja nebudeme podporovať žiadny iný návrh. Keď ide o ochranu členov správnej rady, verím, že toto by sa malo zachovať, pretože nezávislosť rady je vec zásadná. Chcel by som tiež zdôrazniť, že zvýšenie práv pomoci a zodpovednosti musí ísť ruka v ruke s, s transparentnosťou a zodpovednosťou. To sa vzťahuje na agentúru i vnútroštátne regulačné orgány. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme teraz pán Tošenovský, ktorý zastupuje pána Henkela z, teda za EKR. Ďakujem, pán predseda. Náš tieňový spravodajca, pán Henkel, sa dnes nemôže bohužiaľ zúčastniť a preto ma požiadal, aby som prezentoval jeho stanovisko. Veľmi ďakuje spravodajcovi za vynikajúcu prácu Hans Olaf má pozitívny postoj k návrhu komisie, ktorý spravodajca ďalej zlepšuje. Veľmi napríklad podporuje pozmeňujúci návrh číslo 5, kde sa môžu prijať závažné rozhodnutia adresované z sieti ENSO pre elektrínu a plyn, aby sa zabezpečil súlad e, s kódexami. Závažné rozhodnutia agentúry musia byť presaditeľná národnými regulátormi na základe žiadosti ACERu. Takisto by mala mať agentúra možnosť požadovať od prenosných e, prevádzkovateľov prenosových sústav údaje v rámci remitu zamerané na transparentnosť a integritu na veľkoobchodnom energetickom trhu. Musíme riešiť monopolistické a protekcionistické štruktúry a dosiahnuť plne liberalizovaný európsky vnútorný trh s energiami, aby sme zabezpečili dodávky energie za konkurencieschopné ceny. Agentúra by mala prijať rozhodnutie k otázkach s cezaničným prvkom tu potrebujeme viac Európy s dohľadom EÚ nad trhom s energiami, aby to bol plný súlad s kódexami, ktoré sa týkajú bezpečnosti dodávok, dekarbonizácia založená na tržných princípoch, konkurencie, schopnosť a spravodlivé cíne energii. Ide o úlohu, ktorá predstavuje súčasnú kapacitu EISL. Hans Olaf preto podporuje navýšenie rozpočtu a počtu zamestnancov. Ospravedlňujem sa za dlhší text, za to môže Hans Olaf. Ja som bol len tlmočníkom. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi. Pán Turmes. Uh, thank you, Jeffsy. So, uh, Davor was not able to attend, so... Taký sam, sumár z mojej strany. My ako zelený vnímame, že asi tu nie je nieká ďalšia agentúra, kde pomer medzi investíciami a prínosmi je také veľký. Miliónmi môžete vlastne získať e, prínosy stoviek miliónov, ak e, dobre regulujete avšak. To je terajší problém. Je to otázka dôvery. Ja som veľmi za ROX a niekedy sa musíme snažiť prekonať také tie národné e, e, e národné e, úzkoprsé postupy. Ale pokiaľ ide o fungovanie ACE, sú tu niektoré politické, nie veľmi múdre prístupy Buďme úprimní, je tu veľké napätie medzi vedením a niektorými národnými regulátormi. A to súvisí zjavne, že nie vždy je tu dostatok transparentnosti, takže jedna otázka, ktorú si treba položiť, je táto. Som za to, aby sa dalo tu viac právomoci, ale treba tiež zisťovať, či pravidlá o transparentnosti, o tom, ako sa veci robia, či to zodpovedá medzinárodným e, dôležitým európskym organizáciám. Druhá otázka. Je tu viacero, e, v rámci ACERu je tu viacero aktérov. Tu sú retroaktívne e, anulovania. Prečo je tu takéto nepriateľské naladenie voči obnoviteľným mne, Myslím si, že niektorí z týchto regulátorov jednoducho žijú na eh, plochej zemi. My jednoducho robíme obchod, pretože trh je najlepším koordinátorom. Myslím si, že to, to, tomuto rozumie Acer, že systém bude eh, na 100% obnoviteľné energie, preto musíme to pochopiť a posledná otázka, ktorá je trošku otázkou pre komisiu. Je tu niečo takisto zvláštne. To sú tie volebné postupy. Máme tu lobistické organizácie, tu je napríklad CIA. A potom v do určitej miere zosobnenú jednotu, možno po celé 10 ročia medzi lobistami a, a re, regulačnou radou. Je toto dobrý spôsob fungovania? Pýtam sa, SIA podľa mňa je lobby národných regulátorov. To nie je dobrý nápad mať mm, v jednej osobe úniu a potom voľby takým spôsobom, že je len možné mať samozrejme len jedného človeka, ktorý to bude viesť a potom tu máme smetok medzi oficiálnymi orgánmi EÚ, kde majú e, rozhodovaciu právomoc a lobby potom. Myslím si, že by sme mali jasne demonstrovať, že by tu mal byť predseda a že regulačná rada by mala ďalšieho predsedu. Táto jednota je s zmetkom e, úloh lobbysti na jednej strane a potom predsedanie veľmi dôležitým európskym organizáciám na strane druhej. Teraz za kolega Silikiotis. Ďakujem, chcem poďakovať k Mortenovi za spoluprácu až do dnešného dňa. Nám GUE je jasné, že ESA nie je skutočne Európskou agentúrou. Je to len platforma na spoluprácu medzi regulátormi Nemalo by to teda um, tvárniť stratégie až do dnešného dňa EÚ nevyriešila tento problém. A zostala tu izolácia určitých regiónov, takže osobitosti a špecifickosť našich krajín by sa mala vážne zohľadniť. Návrhy však, ktoré tu máme, i podporovaný kolegom Petersenom na zvýšené právomoci idú proti e, e logike suverénnych práv členských krajín pri tvárnení takých politik. Preto toto vlastne podkopáva úlohu, ktorú dnes zohrávala zohrávali národní e, regulátory u energetiky pokiaľ ide o článok 43, e, správna rada by mala schváľovať vzťahy s tretími krajinami stratégie. to nie je politický inštitúciou. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, malo by to byť v rukách členských krajín. A len vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré prijali e, aký v oblasti energetiky a životného prostredia. V kontexte e, e, dohôd z EU e sa by nemala rozhodovať svojvoľne na základe iných kritérií o takýchto dôležitých otázkach. Záverom zo pár slov o riadiacej rade funguje. A účasť všetkých členov je kľúčovo dôležitá tieto pozmenice návrhy, ktoré navrhujeme článok 23, pokiaľ ide o hlasovanie, predtým sme potrebovali dve tretiny a teraz tento návrh, treba povedať, je nebezpečný, podkopáva reprezentatívnosť tohoto orgánu. Toto pôjde proti záujmom malých, hlavne malých krajín únie. My vieme, ako sa tieto otázky riešia, na tejto úrovni rozhodovania. Takže na základe týchto komentárov predložíme sériu pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Európska komisia DG Energia riaditeľ Borchardt ako zvyčajne prítomný na rokovaniach o balíku o elektrine a energiách. Prepašte, pán predseda, že sa tu stále vyskytujem, ale my potrebujeme e, spoluprácu medzi sebou a samozrejme aj s vami. Ďakujem. E, v prvom rade by som chcel privítať túto správu aj E, pozmeňujúce návrhy nielen z toho dôvodu, že do veľkej miery podporuje návrh komisie, za čo sme vám samozrejme vďační, ale aj preto, že v pozmeňujúcich návrhoch sa do istej miery posilňujú niektoré body obsiahnuté v našom návrhu. E, chcel by som povedať, že v jednej veci ste menej ambiciózni než my, a chcel by som poukázať na tie veci, kde ste menej ambiciozní a kde by bolo potrebné zjednotiť naše stanoviska. Menej ambiciozní ste v spôsobe, akým vnímate zapojenie ACERu do príjmania rozhodnutí o metodikách na regionálnej úrovni. Um, najprv dávate NRA možnosť sa dohodnúť medzi sebou a pokiaľ sa im to nepodarí, tak sa majú obrátiť na ACER. Toto je veľmi zdrhavý proces, e, nákladný časovo a inak a bolo by podľa nás efektívnejšie, keby sa regionálne rozhodnutia e, zverili priamo ACERu a keby bol vytvorený príslušný podvýbor pre daný región. A to je ale jediný bod, ktorý podľa mňa znamená, že ste menej ambiciozni než my. Ale čo je dôležité, sú tie veci, kde vy skutočne e, posilňujete a urobili to napokon aj kolegovia Eh, účinnosť. V prvom rade napríklad v našom návrhu nenachádzate nič o financovaní. Vyjadrili ste veľkú podporu eh, tomu, aby ACER mohla vymáhať poplatky. Eh, jedi, jeden zo spôsobov, ako zlepšiť finančnú situáciu ACERu, je, že je, je taký, ktorý e, však musí byť e, spresnený, pokiaľ ide o formuláciu, pretože musí byť v súlade so spôsobom fungovania agentúry a CER, ako aj s našimi rozpočtovými pravidlami. A e, ten, tá predstava poplatkov je e, možná aj v rámci daného rozpočtového e, obdobia, takže my to podporíme. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú sme my, tak povediať, prehliadli, ale vy nie, a to, že vy zverujete a ceru nové právomoci vyžadovať potrebné informácie od NCE. Toto je veľmi dôležité, lebo v minulosti sme mali veľké problémy s tým, že sme nezískavali všetky informácie, ktoré sme potrebovali. Ja som však chcel pripomenúť, že e, vy tu hovoríte, že by sa to malo robiť spôsobom ako v Enco uh, Gas. Um, ale je to troška problém, lebo tu sa my zameriavame skôr na elektrinu a e, keď urobíme toto tzv. tento tzv. gas mirroring exercise, tak e, to je už nová vec. Tu na to, ako si zmiešavate dokopy. Ja to nechcem kritizovať, len chcem na to poukázať. Eh, okrem toho, posilňujete aj úlohu ACERu vo vyžadovaní eh, plnenia predpisov. V prvom rade to musí byť zhoda s eh, rozhodnutím o ACER. S tým nemám žiadny problém, ale v pozmenujúcom návrhu 5 idete ešte ďalej a tu požadujete, aby ACER prijímal záväzné rozhodnutia týkajúce sa prijímania legislatívnych aktov. Tu by som chcel pripomenúť, že e, komisia tu nemá výlučnú úlohu ako strážca e, legislatívy EU. My nemáme možnosť zveriť agentúre právomoc zabezpečiť e, dodržiavanie zhod súlady s legislatívou EÚ. Myslím si, že toto je hraničný návrh. A potom silný, silný regulačný dohľad. E, e, ja by som to označila ako RCC a nie ROC. E, čiže hovoril by som skôr o regionálnych koordinačných centrách. Takže keď e, budete zavádzať takéto centra, tak musí existovať regulačný dohľad. A pokiaľ by ste išli týmto smerom, tak potom veľké obavy e, spojené s e, týmito regionálnymi kooperačnými strediskami by mohli jednoducho zmiznúť, pretože by bola zabezpečená alebo bol by zabezpečený tento silný regulačný dohľad. E, posledná vec. Tu by som chcela odpovedať na otázku pána Turmesa, ktorú položil komisii. A to, aký postup akým postupom sa majú e, voliť predsedovia rady regulátorov, rady regulačných um, orgánov tu môžem jednoznačne povedať, že my sme sa už vyjadrili k sír a súčasný predseda má dve pozície v Rade regulačných orgánov ako aj v ENCO. Ale komisia nemôže to akceptovať, pretože CIR menuje svojho predsedu a kvázi automaticky by táto istá osoba sa mala stať predsedom Rady regulačných orgánov. Toto nie je vhodný spôsob, ako voliť túto osobu. A keby k tomu došlo, tak my by sme tú voľbu spochybnili a neakceptovali. Súhlasím s pánom Turmesom v tom, že najlepšie by bolo, keby úplne odlišné osoby zastávali tieto pozície, ale e, my nemôžeme e, vnútiť predstavu, aby sa najprv zvolil predseda rady regulačných orgánov a že potom by súkromné orgány mohli robiť, čo chcú. Ale to poradie musí byť iné. Najprv musí byť zachovaný postup pre voľbu rady regulačných orgánov a potom sa budú robiť tie ďalšie e, veci. E, je to istý e, teda musím zopakovať, že niečo také by sme my nepodporili. Ďakujem Pereťo za vaše vysvetlenie a vysvetlenie pozície Európskej komisie. Pre nás to je veľmi dôležité. A teraz poprosím kolegu Patersona, spravodajcu, na záverečné slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa opätovne poďakovať kolegom za všetky ich pripomienky. A povedať, že e, mám teraz taký optimistický pohľad na e, budúcnosť tohto dokumentu. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť väčšinu. Je to dôležité. Je potrebné, aby sme dosiahli širokú väčšinu pri príjmaní dokumentov v parlamente aby sme mali silnejšiu vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k rade. E, Kolegovi Poche by som sa chcel poďakovať za jeho vyjadrenia. Myslím si, že máme veľa spoločných pozícií a zároveň by som sa chcel poďakovať pánovi Tošenovskému za jeho podporu a podporu jeho organizácie. Je to veľmi dôležité a takisto ma to naplňa optimizmom, pokiaľ ide o dosiahnutie pozitívneho výsledku. E, nie som si istý, či môžem súhlasiť so všetkým, čo povedal pán Silidiatis ale pokúsim sa zblížiť pozície v ďalších rokovaniach. A pokiaľ ide o pozíciu komisie, E, určite ma neteší, keď komisia hovorí, že nie sme natoľko ambiciozni ako komisia. Dúfam, že to budeme môcť vylepšiť v nadchádzajúcich rokovaniach. A pokiaľ ide o tie právne detaily, je nesporné, že potrebujeme a musíme e, dodržiavať právny základ, ak to máme robiť správne a ďakujem už vopred za pomoc v tomto smere. Eh, aby sme naozaj mali spolahlivý, dobrý právny základ. Pokiaľ ide o harmonogram, polovica septembra je posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že v letných mesiacoch pri odpočinku, pri oddychovaní eh, eh, a, a, a dospejú kolegovia k mnohým dobrým návrhom a predložia ich e, potom po návrate. E, ďakujem. A e, pokiaľ ide o ambície rady, tak tie nám ešte nie sú známe. Teraz možno povedať, že pozmeňujúci návrh na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 14. september 2017 poludne 12 hodín. Veľmi pekne ďakujem, pán spravodajca, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom, ktorí sa zúčastnili týchto diskusí a ďakujem aj zástupcom Európskej komisie a v prvom rade riaditeľovi. Ďakujem, vážení kolegovia. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je e, vytváranie súkromno-verejného partnerstva podľa článku 187. Je to konzultačný dokument a cieľom e, týchto podnikov by malo byť zoskupiť všetkých relevantných aktérov, aby prispeli k napredovaniu Európy v oblasti e, bio, na, regulation at the beginning and the rapporteur of that time means in... E, čiže e, toto je e, oblasť. Spravodajcom v roku 2014 bol pán Nisteroj. A tie, ten taký spoločný podnik by mal fungovať 10 rokov, to znamená do roku 2024, čiže ten už vznikol a dnes uh, Náš e, súčasný e, spravdajca pre túto tému je pán Miroslav Poche, ktorého poprosím, aby um, uviedol túto tému. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj za príjemné popoludne. BBI, BBI to je jeden zo siedmých spoločných podnikov EÚ, e, ktorý mal, to bol založený v novembri 2015, mal fungovať do roku 2024, 10 rokov. Cieľom eh, BBI je posilniť úlohu demonstračných projektov a trhovom zavadzaní založených na biotechnológiách a biopalivách. Pozmenené nariadenie Európskej komisie upravuje vnútorné mechanizmy financovania. V krátkosti mi teraz dovolte, ktoré sú to. Spoločný podnik má rozpočet 3,7 miliardy eur, podiela sa na ňom súkromný sektor, ako aj finančné prostriedky EÚ. Tento súkromný sektor je zastúpený konzorciom priemyselných podnikov založených na biotechnológiách tzv. BIC. BIC pokrýva v rôznych formách väčšinu z tých 3,7 miliard eur podiela sa konkrétne na viac ako 2,7 miliardy eur. Tento príspevok má rôzne formy. Väčšiu časť tvoria tzv. príspevky in-kind, ale eh, je tam aj 172 miliónov na eh, prevádzkové náklady. Eh, tieto príspevky by mali byť podľa existujúceho nariadenia poskytované priamo do rozpočtu spoločného podniku BBI praxi však podniky narazili na jeden zásadný problém. Môže sa stať, že niektoré podniky budú priamo finančne prispievať do rozpočtu BBI bez toho, že by mali akýkoľvek podiel na projektoch, ktoré sú z takýchto príspevkov financovanie. Dám vám praktický príklad. Spoločnosť A investuje v hotovosti do rozpočtu BBI, ale tento príspevok sa môže použiť na projekt, ktorý v tendri vyhrala spoločnosť B, ktorá je však e, priamým konkurentom spoločnosti A. Je zrejme, že za týchto podmienok sa firmy do spolufinancovania veľmi nehrnuli a úplne reálne by mohol byť ohrozený celý program, respektíve dosiahnutie cieľov, a tedy dôvodov existencie spoločného podniku BBI. To by malo zásadný vplyv na firmy, ktoré podnikajú v tomto odbore, ale aj na vedecko-výskumný sektor. Negatívny trend potvrdzujú aj konkrétne čísla. Z očakávaných 182,5 milióna eur bolo za 10 rokov o začiatku fungovania podniku firmami poskytnutých iba 1 milión eur. E, z týchto dôvodov preto prišla komisia s úpravom nariadenia, ktoré by malo pomôcť riešiť túto situáciu. Ide o technickú, ale pritom veľmi zásadnú zmenu. Firmy, firmy by mali mať možnosť podľa nového prispievať na úrovni projektov. E, inými slovami, firmy by mali investovať do projektov, do ktorých budú zapojené. E, zmena nariadenia komisie bola navrhnutá po konzultáciách s členmi konzorcia BIC aj so zástupcami národných štátov. E, skúmal som e, okolnosti navrhovaných zmien aj um, rád a hovoril som o tom s mnohými zainteresovanými subjektami. Zaujímalo ma, či prípadná zmena finančného mechanizmu neskrýva nejaké budúce komplikácie. Na základe mojich zistení som sa rozhodol, že navrhnem podporiť pozmenený návrh nariadenia tak, ako bol predložený komisii. Je pre mňa dôležité, že budú naplnené všetky dohody a program bude transparentný a otvorený. Zdôrazňujem povinnosť dodržať minimálny príspevok 182,5 milióna eur, ktorý má súkromný e, aktér zaplatiť. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše príspevky. Veľmi pekne ďakujem za tento váš prieskum a ďakujem aj za vašu snahu získať čo najviac informácií a podeliť sa o ne vo vašej správe. Myslím si totiž, že by sme sa mali cítiť bezpeční a mali by sme e, venovať e, viac úvah týmto e, spoločným podnikom ako forme verejno-súkromného podniku. V mene EPP pán Gambus. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Poche za prácu na tejto správe. nie som si istý, či dosiahneme uspokojivú dohodu po všetkých, o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Vy ste poukázali na tie oblasti, kde by sme mohli naraziť na problémy pri vytváraní takýchto spoločných podnikov vzhľadom na všeobecný záujem EÚ aj vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa stretával BIK e, z hľadiska finančných príspevkov Eh, je tu návrh, aby sme, komisia navrhuje, aby sme zmenili ten pôvodný text a aby sa zmenili, aby sa finančné príspevky poskytovali na, eh, nie na úrovni programu, ale projektu. Komisia by týmto pozmenujúcim návrhom chcela predísť eh, škodlivému účinku v, v oblasti biotechnológií alebo by chcela pozbudiť výskum a podobne. My si myslíme, že toto by malo byť základom nášho úsilia a treba sa snažiť docieliť, aby mohli eh, malé a stredné podniky, ako aj výskumné univerzity, lepšie prispieť k výskumu v rámci EÚ. Mali by sme však eh, si uvedomiť, že zmena, alebo takáto zmena nariadenia nariadenia si vyžaduje otvorené verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami. Mali by sa mať k tomu vyjadriť, e, možnosť vyjadriť občania a ďalší. Komisia e, musí tie pozmenujúce návrhy, respektíve zmeny nariadenia e, dotiahnuť do konca, ale dovtedy je potrebné, aby komisia získala e, všetky názory a splnila všetky požiadavky na to, aby ten proces bol čo najotvorenejší a najtransparentnejší. E, záverom by som chcel zdôrazniť, že e, práca pána Poche bola doteraz veľmi dobrá a verím, že sa nám podarí dospieť k dobrej dohode. Pán Fox.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 tu nemôže byť, takže ja ho zastupujem. Ja sa chcem ospravedlniť kolegom, takže okamžite, keď položím otázku, tak musím ísť do výboru EKON. My skutočne e, e, za ECR vítame aktivity komisii v snahe znížiť e, vlastne tieto náklady takým spôsobom, že to bude kryté priamými príspevkami hráčmi v tomto odvetvi E, takto to e, zafungovalo aj v prípade iniciatívy inovatívne, inovatívna medicína. Je veľmi dôležité e, zvážiť teda, aký je ten mechanizmus finančných príspevkov. Je kde je snaha e, zlepšiť a optimalizovať prácu tohto spoločného podniku. Je dôležitá účinná spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom. To by malo povieť z optimalizácie využitia peňazí daňových poplatníkov. Toto môže mať veľmi pozitívny e, dopad, dopad e ECR ďakujeme, ďakuje spravodajcovi za správu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. E, toto bolo vystúpenie v mene ECR. A teraz si vypočujeme ALDE. Pani Meissner má slovo. Ďakujem, pán predseda. E, na úvod sa chcem poďakovať srdečne spravodajcovi a môžem pomerne hladko nadviazať na slova predrečníka ZCR, e čiže e, vo všeobecnosti vzaté táto iniciatíva je chválihodná, skutočne vítame to. Myslím si, že je pred nami ešte tá detálna práca, ale ide o ďalšiu metódu financovania e, popri e, tým, ktoré už existujú. To je dobrý nápad, pretože ide o sektor, ktorý bude ešte veľmi rásť a musíme urobiť všetko, aby sme uľahčili e, ten e, rast, aby skutočne boli peniaze na financovanie projektov, na e, príspevky. No a chceme aj zároveň eliminovať príliš byrokratické postupy. Ako povedal predročník, spomínal tú, in, tú iniciatívu inovatívnej medicíny, tam tieto alternatívne mechanizmy financovania sa veľmi osvedčili. Celkovo vzaté E, myslím, že sa zhodneme na tom, že tento sektor e, je e, teda je veľmi dôležitý. Ide o ide aj o výrobu biologicky diverzifikovaných produktov a ide aj o vlastne obnoviteľné formy palív. To je sektor, ktorý ktorý je, e, e, je to teda odvetvie, ktoré je veľmi dôležité pre energetický e, sektor, predovšetkým pre sektor obnovovateľ energii a treba sa zamýšľať na to otázkou za, zabezpečenia financií. Ja sa skutočne k tomu nestaviam skepticky, ani nemám príliš veľa otáznikov, ale staviam sa k tomu veľmi otvorene a podporujem všetko to, čo nám komisia. Ďakujem. A teraz za zelených. A za komisiu teraz bude Valdemar Kut, ktorý bude za DG e, výskum a vývoj. Skutočne vyčerpávajúci titul. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým vystupujúcim. Úvodom sa poďakujem pánovi Pochovi za vynikajúcu analýzu. Ani nie je veľmi čo dodať k tej analýze ale čo chcem urobiť je e, počiarknúť význam tohto e, odvetvia. Na to poukázali e, viacerí predrečníci. tieto biologické odvetvie je veľmi dôležité práve z hľadiska toho krížového vplyvu na obnoviteľné energie, na Ehm, na oblasti biologických palív, takisto aj na oblasti odpadov, ehm, rôznych teda hnojív, riešenie biologického odpadu. Skutočne e, e, vyvíja sa veľmi veľa technológií pre oblasť energetiky, e, potravinovej bezpečnosti, pre celkové zefektívnenie. Takže to len som chcel prizvukovať. Prešiel by som k otázke ktorú vlastne nastolil pán Boh, čo s tými 70 miliónmi, ktoré sú e, mm, vlastne pozastavené alebo zadržané. Komisia e, má úlohu chrániť finančné záujmy Európskej únie a e, vie, ako vieme, neboli finančné príspevky na programovej úrovni kvôli tým problémom, o ktorých hovoril e, pán Poch, že e, tie firmy v tomto odvetví chce, nechcú finančne prispievať vlastne aj svojim konkurentom. E, preto ten finančný príspevok sa odsunul na neskôr. Toto odvetvie malo mnoho problémov, preto sme predložili pozmeňovací návrh po, po, veríme, že ten pozmeňovací návrh sa, sa presadí a budeme ho môcť použiť pri výzvach E, budúci rok. No a týchto 70 miliónov sa opätovne e, dostane do toho e, rozpočtu, rozpočtu BBI u teda tohto spoločného podniku. Takže celkovo vzaté nebude teda dopad, to má dopad na rozpočet. K otázke príspevkov v materiáliách a v hotovosti E, nie, nie tá, e, musíme si uvedomiť, polovic, polovicu tých administratívnych nákladov znáša komisia, na tom sa nič nezmenilo. E, e, e, Myslím si, že e, tie vaše vystúpenia boli veľmi e, e, podnetné. Ďakujem pánovi Pochovi a všetkým vystupujúcim. Ďakujem. Andrew Ma, takže koniec vystúpení. Pán Pocha, aký je váš názor? Ja sa pokúsim byť stručný. Mám výhodu, že som bol spravodajcom dvakrát za sebou k účtovnej závierke spoločných podnikov, všetkých spoločných podnikov EÚ. Ehm, a súhlasím s, s pani Meissner a e, ďalšími. Tú cestu, ktorú si vytýčila komisia, je správna, ale e, ako si ten, ten verejný konzultačný proces, e, to je vlastne ten hlas verejnosti, vrha E, také zlé svetlo na celé koncipovanie nariadenia. Asi to je daň, ktorú platíme za to, že chceme urýchliť celý ten proces, aby sa to uviedlo do života v roku 2017, ale samozrejme nemôžno tento argument použiť ako ospravedlenie, pokiaľ sa v návrhoch e, e, objaví kritika, že nekonala sa verejná, verejný konzultačný proces. Ja budem prvý, ktorý bude žiadať o tú verejnú konzultáciu. E, na zač- e, zo začiatku bol verejný sektor e, ochotný pristúpiť na také podmienky. Zrejme došlo k nejakému dorozumeniu medzi týmto sektorom a komisiou v roku 2014, keď ten spoločný podnik vznikol. Nie je štandardne, aby sa tak rýchlo menilo nariadenie o spoločnom podniku. Tá vytýčená cesta je však správna a verím, že aj po dnešnej diskusii je otvorená cesta k schváleniu e, správy e, na jeseň a veríme, že e, už v roku 2018 bude ten proces fungovania BBI nastavený správne. Ďakujem veľmi pekne kolegom za vyjadrenie, takže ešte mám jeden bod. Máme ešte pred sebou bod rôzne, to je 16. bod, ale zdá sa, že nik sa nehlási k tomuto bodu. Takže uvidíme sa 4. septembra. Po letnej prestávke sa zídeme 4. septembra. Takže užite si e, e, dovolenku, leto, pán predseda Láskavo poďakoval celému tlmočníckému týmu a e, aj dnes sme e, zažili skvelý výkon pri e, estonských ministerkách a Takže končíme o 40 minút skôr a tým, ako si kompenzujeme tu ten nadčas, ktorý odviedli E, tlmočníci včera. Takže 4. septembra sa uvidíme opäť. Dovidenia.